Good morning, ladies and gentlemen. May I ask you to take your... Dobré ráno, posaďte sa prosím. So we will be able to begin our... Tak, aby sme mohli začať schôdzu, veľmi dôležitú. We expect more members of both committees to appear very soon. Predpokladáme, že čoskoro sa objaví viac poslancov z oboch výborov, ale nemali by sme strácať čas a mohli by sme hneď teraz začať. Ďakujem pekne. Vážený pán Osvald, vážená pani komisárka Krecu, Vážené kolegyne, kolegovia, mám tu čest vás privítať na e, spoločnej schôdzi Regi Koter, ktorá je výročnou inštitucionálnou diskusiou medzi poslancami Európskeho parlamentu a Európskym výborom regiónov v rámci trvania tohto parlamentného mandátu ohľadom návrhu nového regulačného balíčka koheznej politiky Účelom tohto ročného stretnutia je diskutovať o tomto novom právnom texte s, s komisárkou Krecu. Verím, že dnešná schôdza bude možnosťou e, vymeniť si plodné názory o budúcnosti koheznej politiky. Všetci sme si vedomí, že dnes viac ako kedykoľvek predtým Európska únia čeli výzvam technologických a demografických zmien – klimatických zmien, bezpečnostných záležitostí, migrácie a utečeneckej krízy, Brexitu, geopolitickej instability, nestability, hodnoty a demokratické zásady, na ktorých spočíva európsky projekt, sú spochybňované. V tomto kontexte je našim veľkým výdobytkom, že kohezná politika zostáva jeden zo zásadných investičných nástrojov, ktoré sú k dispozícii členským štátom únie, ktorý pokrýva všetky európske regióny a mesta, ktoré prispieva k rozvoju silného a udržateľného hospodárstva v Európe, vytvára nové pracovné miesta, pomáha sa nám vysporiadať s klimatickými zmenami, závislosťou na energiách, migračnými a bezpečnostnými záležitostiami, Nakoľko tá pridaná hodnota pramení predovšetkým z schopnosti zohľadňovať národné rozvojové potreby spolu s potrebami a špecifikami rôznych oblastí a území a snaží sa priniesť EU bližšie k občanom. Návrh komisie v súvislosti s viacročným finančným rámcom 2021-2027 predstavuje dobrý základ pre koordináciu a pre doplnkovosť a komplementaritu medzi jednotlivými oblastiami politik. Bohužiaľ, krátenie sa najviac prejavilo v oblasti koheznej politiky a v rámci európskej spoločnej poľnohospodárskej politiky. V rámci svojho uznesenia o najbližšom viacročnom finančnom rámci, ktoré bolo schválené eh, v maji 2018, Európsky parlament opäť potvrdil svoju pozíciu zabezpečiť primerané financovanie pre kľúčové politiky EÚ, tak aby dokázali účinne naplňať svoje úlohy a ciele vrátane zachovania financovania koheznej politiky minimálne na úrovni z obdobia 2014-2020, z tohto rozpočtového obdobia. Jeden z usmerňujúcich princípov legislatívneho návrhu na obdobie 2021-2027 bude zabezpečiť doplnkovosť medzi fondami, ktoré sú pokryté e, spoločnými e, ustanoveniami, teda nariadením o spoločných ustanoveniach, všeobecné nariadenie. E, chcela by som počiarknúť, že návrh modernizovanej koheznej politiky má za ambíciu zlepšiť e, zameranie sa a, a pokrývanie tých jednotlivých aktivít z tejto politiky cez hlavných 5 tematických okruhov. Vytvoríme tak e, dobré predpoklady pre naviazanie na iné fondy, ako aj podporné programy investíciu e a takisto finančné nástroje, čo je v súlade s nariadením schváleným parlamentom, pokiaľ ide o stavebné kamene pre koheznú politiku po roku 2020 a takisto v súlade so 7. koheznou správou. Posilnené, posilnená väzba medzi financovaním z kohézie a európskymi hodnotami a riadením a správou zlepší investičné prostredie z pohľadu efektívneho, eh, efektívnej implementácie týchto fondov. Miestne samozprávne orgány budú viac zapojené do riadenia európskych fondov formou lokálnych rozvojových stratégií. Čelíme, a respektíve chystajú sa voľby do parlamentu čoskoro a sústredíme sa na rozpracovanie legislatívnych návrhov a snažíme sa Únii ako aj občanom poskytnúť e, dobré výhľady do budúcnosti. Výbor REGI v súčasnosti sa zaoberá veľkým počtom legislatívnych spisov Našim cieľom je hlasovať na výbore o všetkých týchto spisoch e, predtým, ako pôjdeme na vianočné dovolenky. Spravodajci, spoluspravodajcovia, ktorí sa zaberajú týmito spismi, sú pozývaní na zasadnutie na schôdze REGI, tak aby e, vedeli prezentovať svoje názory ohľadom jednotlivých právnych úprav. No, nachádzame sa v prostredí veľkého časového tlaku v parlamente snažíme sa európskym občanom poskytovať naše stanoviska a dúfame, že po voľbách nový parlament bude rovnako rýchle pokračovať v práci spolu s komisiou, aby dokázali predložiť európskym občanom kompletne uzavreté kompletne uzavretý legislatívny balík, ktorý umožní bezodkladne vstúpiť do najbližšieho programovacieho obdobia. Ja verím, že dnes budeme mať veľmi plodnú diskusiu. Ďakujem vám všetkým za to, že ste tu a želám veľmi, teraz úspešnú schôdzu. Teraz dostáva slovo kolega Oswald. Ďakujem veľmi pekne, pani Mihalová. Ďakujem pekne, pani komisárka. Ja som si pripravil tiež príhovor, ale vy ste povedali väčšinu dôležitého, takže by som rád doplnil niečo z uhla výboru regiónov. Ja som mimoriadne rád, aj my sme radi, lebo je to tradičná schôdza. Pár rokov dozadu spolu sme začali túto tradíciu, výbor regiónov regi. Je to mimoriadne dôležité v tejto chvíli a teda aj tá prítomnosť pani komisárky je naozaj vítaná. Ak si spomeniete, pár rokov dozadu sme začali bojovať za kohéziu. Nebolo to veľmi prítomné v Junkerovom návrhu Ak si spomínate, vytvorili sme alianciu za kohéziu a ukázali sme komisii, ako aj iným ľuďom a občanom, aká je dôležitá kohézia pre všetkých v Európe. A teraz je to ešte dôležitejšie pred voľbami, lebo môže vzniknúť veľmi nebezpečná situácia, ak ľudia sa rozhodnú neísť k urnám počas parlamentných volieb, ak nebude zabezpečené dobre ďalšie parlamentné obdobie. Pre nás je to veľmi dôležité a kohezia je niečo, čo ľuďom jasne ukazuje, aká je tá pridaná hodnota. Vždy hovoríme o európskej pridanej hodnote, ale myslím si, že pre nás je dôležité, aby ľudia mali pocit, že Európa prináša tú pridanú hodnotu k ním, e, teda ním a kohezia to má tiež zabezpečiť. My vítame toto nariadenie, máme vlastných spravodajcov, Európsky parlament má spravodajcov, Máme návrhy komisie, začali sme prednedávno spolupracovať a diskutovať o tom, ako čo najlepšie nastaviť toto nariadenie pre Európu. Ale potrebujeme to spraviť dobrým aj pre tých konečných príjemcov, pretože to sú tí, ktorí potom dokážu zabezpečiť zlepšenie životov občanov. Za nás môžem povedať, že máme teraz intenzívne diskusie ohľadom návrhu. Som spokojní, pretože kohezná politika pokrýva všetky regióny. Takisto máme kategorizáciu regiónov, čo je dôležité. Ale takisto, čo je to najdôležitejšie, nie je len samotné nariadenie, ale potrebujeme e, zabezpečiť to, po čom voláme pre regióny. E, potrebujeme zjednodušiť. Dosť sa už udialo v tomto ohľade, ale ešte stále treba veľa vecí dokončiť a to sa netýka na nariadenia, závisí to aj od tých usmernení, lebo je to komplexné. Je dôležité eh, postupovať eh, podľa tých miest, podľa tých regiónov, tak aby tie projekty sa viazali na regióny, na tie miesta, na tie lokality. A takisto je dôležité zabezpečiť pružnosť a mať eh, integrovaný prístup, tak aby sme mali synergie. Máme teda to nariadenie, ale nad rámec toho si musíme eh, ujasniť, ako zabezpečíme integrovaný prístup, prístup, ktorý sa týka tých lokalít a ako všetky tieto veci budú pokryté v tom nariadení. Nebudem to ďalej zdržiavať, máme spravodajcov za nás, máme spravodajcov za Európsky parlament. My sme posunuli našu schôdzu o mesiac a dali sme ju až za túto schôdzu, lebo myslím, že táto dnešná schôdza bude veľmi dôležitá, aj tie výstupy z nej budú sa premietať do diskusie na úrovni výboru regiónov, pokiaľ ide o to nariadenie. Ďakujem pekne, pán Osvald. A teraz e, je môjim potešením odovzdať slovo pani komisárke Krecu. A s očakávaním čakáme na vaše vyjadrenie. Vždy je nám potešením s vami diskutovať o týchto záležitostiach. Ďakujem veľmi pekne. Aj pre mňa je vždy potešením diskutovať spoločne. Ďakujem pekne pani predsednička Mihajlova, pán Oswald, stené poslankyne, poslanci výboru regi a takisto výboru regionov. Ako som už povedala, vždy je e, potešením s vami sa zhovárať a teraz to nie je bežná situácia bežné fungovanie, nakoľko sa stretávame tesne po našom návrhu najbližšieho viacročného finančného rámca 2021-2027. Máte to v rukách, má to v rukách parlament rada, ako spolu zákonodarcovia, ako aj tvorcovia legislatívy. Vaša podpora vždy bola podstatnou. V prvom rade by som sa vám chcela všetkým poďakovať za to, že ste s nami boli na tej, tej prvej línii. Chcela by som osobitne vyzdvihnúť rýchly a efektívny spôsob, ktorým realizujete diskusie o budúcnosti koheznej politiky. Pán Oswald pripomenul Alianciu pre kohéziu. Bol to veľmi dôležitý pilier v rámci našho, našich snách lebo sa nám podarilo spoločne sformulovať veľmi silné posolstvo na všetky zainteresované strany. A musíme aj do budúcnosti udržať toto tempo. Veľmi dobre viete, že sa nám podarilo operačnú politiku, alebo teda obálku operačnej politiky, hlavne pokiaľ ide o tú hlavnú investičnú politiku EÚ, 373 miliard eur celkový objem čo je kľúčový motor e, pre zmeny a modernizáciu. Nejde len o peniaze, ide aj o konkrétne vyjadrenie európskej solidarity, európskych hodnot a udržateľného rastu. Momentálne, čo sa týka politiky súdržnosti, tak sme v rozhodujúcom momente. A dúfam, že náš marcový návrh bude predstavovať veľkú mieru modernizácie. Veľmi dobre viete, že naša politika bola vytvorená v roku 1975. Myslím si, že vtedy sme ešte nemali ani mobilné telefóny. A teraz musíme túto politiku prispôsobiť dobám, kde už máme smartfóny. Som rada, že túto aktualizáciu podporujete. Potrebujeme priority, ktoré budú priaznivejšie pre používateľov. Po druhé, treba čeliť aktuálnym výzvam. Po tretie, samozrejme, potrebujeme lepší, dynamickejší eh, systém plnenia týchto priorít. Naše priority budú priaznivejšie k používateľom, tak ako bolo navrhnuté v parlamente aj na rade. A myslím si, všetci viete, že nemá zmysel mať smartfón, pokiaľ je zle používateľný, je treba, aby sa ľahšie používal. Máme jednoduché priority, ktoré popíšem jednou vetou. Inteligentné, zelené, nízkouhlíkové, e, sociálne e, priaznivé podmienky v Európe, Európa, ktorá je bližšia našim občanom, Takže už nebudeme tam vytvárať nejaké umelé hranice, napríklad e, prioritný cieľ 1, tam sa spája inovácia, digitalizácia, zručnosti malé stredné podniky, vzdelávanie a kapacitu plniť naše ciele a taktiež tu máme doplnkové kroke, kroky. Tá menu je taktiež priaznivejšie pre komunikáciu s používateľmi v Európskej únii odvádzame veľa dobrej práce, ako viete, ale nie vždy dobre komunikujeme s občanmi. A toto bolo jednou z hlavných priorít nášho spoločného mandátu, teda aj s radou, pretože škoda vidieť, že 70 európskeho obyvateľstva nevie, že keď idú do školy alebo do nemocnice, alebo keď sa stáva nejaká diálnica, že to sú európske peniaze. Máme určité priority, ktoré sú teraz ľahšie pochopiteľné, ľahšie vysvetliteľné, ľahšie vysvetliteľné na datovej platforme. Čo sa týka menu, ktoré je priaznivé pre používateľov, máme tam rôzne kroky, priorita 1, inteligentnejšia Európa, Chceme pripraviť základ pre túto inteligentnejšiu Európu, pretože keď si uvedomíte, ktoré spoločnosti majú dnes vo svete vedúce postavenie, tak uvidíte, že títo dnešní hospodárskí giganti vznikli len pred pár rokmi, niekedy niekde doma v garáži, kde padli na úrodnú pôdu kreatívne myšlienky, Taktiež sme tu mali dobrý inovatívny systém na regionálnej úrovni, to bolo podmienkou. Takže v našich krajinách, v našich regiónoch takéto kreatívne myšlienky nových podnikateľov sú potrebné pre budúcnosť a musíme im poskytnúť túto živnú pôdu, inovatívny systém, podporu, rôzne podporné siete, tak aby naše regióny boli konkurencieschopné v svete rozvíjajúcich sa technológií. Máme tu určité výzvy, čo sa týka týchto e, premien našej regionálnej ekonomiky. Už som hovorila o technologickej transformácii, ale rovnako dôležitý je prechod nízkouhlíkovému hospodárstvu. To znamená priorita 2, zelená nízkouhlíková Európa. Taktiež to znamená energetickú účinnosť, lepšie využívanie obnoviteľných zdrojov, taktiež inteligentnejšie energetické systémy. A som si istá, že Európa má dostatočný potenciál, aby, čo týka technológií, bola lídrom vo svete. Ďalšia vec, ktorú chcem povedať, jednoduchší systém dynamický systém plnenia. Pokiaľ chce mať účinné moderné politiky, tak potrebujeme aj moderný účinný systém plnenia, pretože nemá zmysel vráť sa teda k tomu, k tej téme smartfónu. Čo chcete robiť so smartfónu, keď nemáte Wi-Fi alebo keď máte pomalé pripojenie? Preto je veľmi dôležité neprestávať, nič neposúvať, nečakať, pretože než to nebude fungovať je treba sa poučiť z minulosti, aj z prítomnosti, zo súčasného plánovacieho obdobia. A ja som vám veľmi vďačná, pretože ste veľmi podporili moju predstavu radikálneho zjednodušenia. My sme tvrdo pracovali spoločne s vami na odstranení byrokracie. Taktiež sme v rámci skupiny na vysokej úrovni dobre pracovali na zjednodušení a predstavili sme oveľa jednoduchší rámec. Vychádzali sme z toho, že chceme prejsť od systému procedúr k systému výsledkov. Toto je oveľa lepšie pre príjemcov. Sústreďovať sa na, skôr na implementáciu, než na papierovanie a plánovací manažery sa museli sústredovať hlavne na podávanie správ, papierovanie a preto sme chceli sa sústreďovať skôr na výsledky. Ďalším vedúcim princípom, ktorý je veľmi dôležitý v týchto turbulentných časoch, je dôvera. Musíme vychádzať zo skúseností týchto manažérov, pretože oni majú skúsenosti, musíme im dôverovať, nemôžeme byť v Bruseli arogantní a tváriť sa, že my tu z našej stoličky vieme, čo potrebujú. Mali by sme im umožniť si vytvoriť prispôsobené programy, musíme byť flexibilnejší Nemali by sme sa riadiť e, predstavou najhoršieho scenára. Musíme podporovať ich vlastnú osobnú zodpovednosť a nie ich strašiť auditom. Čo sa týka ďalších aspektov, tak na tie nie je teraz čas ich rozvádzať, ale chcela by som vám doporučiť našu príročku o zjednodušení. Je tam 80 hlavných e, zjednodušujúcich opatrení ktoré sú tam teda uvedené. Ďakujem za vašu pozitívnu väzbu, spätnú väzbu. Ja som s vami diskutovala ako s poslancami Európskeho parlamentu, aj s mnohými členmi výboru regionov, aj s ďalšími zúčastnenými stranami. A mnohí ste prejavili podporu našim snahám o zjednodušenie a taktiež sa spolieham na vašu podporu v nadchádzajúcich mesiacoch kde budeme diskutovať o tomto nariadení s Európskym parlamentom a taktiež na rade. Naozaj potrebujem vašu pomoc. Viem veľmi dobre, že Európsky parlament aj výbor regiónov si veľmi želajú, aby sa dohoda urýchlila, aby prišla ešte pred európskymi voľbami. Problém je ten, že je treba o tom hovoriť s našimi zastupcami na rade, s členskými štátmi. A preto v rámci politiky súdržnosti pre nás kľúčové mať e, do budúcnosti dohodu v súvislosti s viadročným finančným rámcom ešte pred európskymi voľbami. Nie kvôli európskym voľbám ako takým, ale preto, že prídu ďalšie časové sklzy. Podľa našej štúdie 100 projektov v 28 členských štátoch majú že tam to riziko, že ich budú musieť členské štáty dokončiť z národných peňazí, pokiaľ sa nezačne ich pracovať od 1. januára 2021. Myslím si, že toto je skutočné riziko a preto treba sa dohodnúť ešte v priebehu rumunského predsedníctva. Ako dobre viete, došlo k časovým sklzom kvôli dvom externým faktorom. Prvý dôležitý faktor je ten, že sa neskoro prijala legislatíva v decembri 2014. Mali sme rok na partnerskú dohodu a potom ďalší rok na e, ex ante kondicionalitu. Takže skutočný rok implementácie bol rok 2017 a teraz v roku 2018 sme začali skutočne s tým niečo ďalej robiť. Takže skutočne sa nechám mi povedať, že potrebujeme vašu pomoc. Niekedy ľudia si nechcú ako keby kúpiť nový smartfón, ale si chcú nechať svoj starý telefón, mobilný, ktorý je spolahlivý, ktorý poznajú, ale toto nie je budúcnosť. Takže vás chcem požiadať, aby ste sa ku mne pripojili, aby ste spoločne so mnou ostatným súčasneným stranám, predovšetkým Európskej rade, pripomenuli, zdôraznili, že pokiaľ chcú zachovať status quo, tak to bude mať veľké náklady a preto je pred uvedením nového viacročného finančného rámca e, treba urobiť určité kroky. A ja som hrdá na to, čo sme dosiahli, pretože pred rokom, pred dvomi sme tu uvažovali, čo budeme robiť, až príde Brexit, pretože Británia bola e, druhým najväčším čistým e, prispievateľom taktiež e, tu mám teda otázku kontrol na hraniciach. No a teraz tu máme túto politiku, ktorá má druhú najväčšiu e, obálku v his, vo svojej histórii, 373 miliárd. My sme diskutovali o tom, či sa bude týkať e, aj bohatších regiónov alebo len tých menej rozvinutých. A moje moto bolo vždy také, že nesmíme nechať pozadu žiaden región, pretože toto prináša len zbytočné rozdelenie. Táto politika približuje Európu občanom. Tu nejde o voľby. Ide tu o proeurópske alebo antieurópske vlny. Musíme dokázať, že plníme, čo sme slúbili, tak ako sme to robili v mnohých členských štátoch prostredníctvom politiky súdržnosti a často sa táto politika berie za samozrejmosť predsedom Junckerom sme o tom hovorili. A vidíte, že mnohí mladí ľudia chodia na Erasmus, stiahujú sa z krajiny do krajiny, lebo pracujú v inom členskom štáte. Tak to berú za, za samozrejme, pretože si nič na ne nepamätajú, ale pred 30 rokmi to tak nebolo a nie je to až tak dávno. Takže my sme dostarí na to, aby sme si pamätali časy komunizmu, keď sme nemohli sa stiahovať a nemohli sme si vybrať, kde budeme pracovať, kam pôjdeme. A taktiež sme dostatočne mladí na to, aby sme sa cítili zodpovední za budúcnosť ďalších generácií. Takže ďakujem ešte raz. Chcela som povedať, že našim cieľom je mať Európu výsledkov, inteligentnejšiu Európu s konkurencieschopnými podnikmi, nízkoehlíkové rozhospodárstvo, ktoré zachová planetu pre naše deti a ich deti a ďalšie kroky sú veľmi jasné. Potrebujeme ambiciózny harmonogram, ktorý zároveň bude realistický. A ešte raz vám chcem poďakovať všetkým tým, ktorí ste sa zaviazali dodržať tento ambiciozný harmonogram. Dúfam, že čoskoro začneme rokovať a počítali sme, že na ďalší VFR budem potrebovať asi 50 trialógov, Takže si myslím, že treba ich aspoň rýchlo začať, lebo to bude celé dlho trvať. Ja som tu teraz medzi priateľmi a preto som bola taká otvorená, vždy budem otvorená. A poviem vám, že váš harmonogram je ambiciozný, ja to vítam, ale taktiež by som vás chcela požiadať, aby sme boli ešte ambicioznejší. Ešte raz ďakujem za vašu prácu a teším sa na vaše pripomienky, otázky a na diskusiu. Ďakujem. Ďakujem, pani komisárka. Teraz budem pokračovať diskusiou medzi koordinátormi z oboch výborov a potom dostanú slovo členovia oboch výborov. Začneme. Ako prvý bude hovoriť koordinátor za EPP ste pripravení sa vyjadriť? Pán eh, Arimon. Ďakujem, pani predsednička. Ja, no tak spontánne budem hovoriť, pretože fan Nistelrooy tu nie je, tak ho zastúpim. Chcel by som poďakovať rečníkom aj za to, že vehementne bránia regionálnu politiku. Ja sa ešte chcem tomu vyjadriť a povedať, že v roku 2018 je to veľmi dôležité aj v kontexte toho, čo sa stane v maji 2019. Je dôležité vedieť, čo chceme. To je veľmi dôležité. A ja vám môžem podať z pohľadu nielen politické skupiny, ale z pohľadu spravodajcu povedať, že v minulých mesiacoch sme robili to, čo sa od nás čakalo, čo sme považovali za dôležité. A síce, aby čo najrychlejšie tieto správy boli prednesené vo výboroch, v parlamente a aby správy čo najskôr sa dostali aj do trialógu. Nebolo to až také úplne jednoduché. Všetci, čo tam na tom pracovali ako teňoví spravodajcovia, tak v letných mesiacoch sme pracovali veľmi intenzívne. Samozrejme, to sťažovalo to, že pokiaľ máme legislatívnu správu, ktorá je prepojená s viacročným finančným rámcom, tak na to potrebujete veľa času, potrebujete hovoriť eh, s ľuďmi na mieste eh, a mali sme na to málo času, nedalo sa to vždy, napriek tomu sme to skúsili a snažili sme sa dosiahnuť aspoň tých najdôležitejších ľudí, a pohovoriť si s nimi. Myslím si, že tu vznikli veľmi dobré správy, ktoré sú teraz na úrovni výboru, bude sa o nich diskutovať a onedlho prídeme, vypracujeme aj kompromisné pozmenujúce návrhy, ktoré vždy trochu zmenia návrh textu komisie, ale myslím si, že tá podstata tam zostane, alebo čo najviac tej podstaty tam zostane zachované. A myslím si, že v stanovenom čase do konca roka sa nám podarí viac menej eventuálne začať trialóg. Myslím si, že by sme sa mali položiť zásadnú otázku 9. októbra 2018. Zásadná otázka je, na čo potrebujeme regionálnu politiku dnes viac než kedykoľvek predtým. Diskusie okolo viacročného finančného rámca sa uberajú takým smerom, že je treba šetriť peniaze, a že musíme viacročný finančný rámec e, vytvoriť tak, aby členské štáty z nich mohli e, žiť, ale ako prvá obeď, vždy keď sa hovorí o VFR, tak prvou obeťou je regionálna politika. Minule sa nám podarilo viac menej tam e, ponechať predchádzajúcu úroveň a teraz tu máme otázku Brexitu Takže samozrejme sa môže stať, že by tam došlo k nejakým škrtom. Mám zásadná otázka je, či by sme to mali robiť v prípade regionálnej politiky, alebo či by sme to mali, alebo nemali. A myslím si, že politický kontext nám prikazuje, aby sme sa nad tým hlboko zamysleli a prišli s odpoveďou. Regionálna odpove- e, pardon, politika ako taká, na ňu musíme dohliadať z troch jednoduchých dôvodov. Poprvé, myslím si, že v Európe je znateľné, že solidarita už e, nie je taká, aká bola v minulosti, že silný pomáha slabšiemu. A toto je základná myšlienka regionálnej politiky. Mali by sme zachovať a brániť. A pokiaľ niekto povie, dobre, už to nepotrebujeme, tak je treba sa postaviť, povedať nie. Nemali by sme sa vzdať tejto základné myšlienky, pretože potom by Európa stratila svoju dušu a to nesmieme dopustiť. Je treba spoločne vstať, všetci tu vo výbore, vo výbore regiónov a mali by sme sa postaviť e, za to, aby sa to nestalo. Po druhé, svet sa mení a štruktúralná politika v tomto zmysle na to poskytovala dobrú odpoveď a síce, že menila konkrétne ciele. To nie je len o tom, že sa postaví diálnica. Ide o to, že do budúcnosti sa investuje do inteligentnejšej Európy. A keď hovorím inteligentná smart, tak pre mňa to znamená aj Európu, ktorá je príkopníkom v oblasti boja proti klimatickým zmenám a aj ním zostane. A ja si myslím, že už minule sme to veľmi dobre zadefinovali, na čo sa má vydávať, majú vydávať peniaze v rámci regionálnej politiky. Máme tu politickú oblasť, e, ktorá by mala byť priekopníkom. Nemali by sme si ho nechať vziať, pretože my vytvárame budúcnosť v rámci regionálnej politiky. Nie len sme solidárni, ale aj pripravujeme Európu. Kto iný to môže o sebe povedať? Myslím si, že my to o sebe povedať môžeme, ale hovoríme to príliš ticho. Mali by sme to až zakričať, že podporujeme projekty, ktoré potom pripravujú budúcnosť našich detí. Myslím si, že sme v tom veľmi dobrí, to by sme mali tiež povedať. No a je to jedna vec, ktorá ma trápi, dôležitá vec. A síce, že mám pocit, že v národných štátoch je trochu tendencia stále hlasnejšie hovoriť, že národný štát by mal byť ako prvý, toto America First. Už teraz vidíme v silnejšej podobe aj v našich národných štátoch, že sa každý pozerá skôr na seba a nestará sa toľko o suseda. Napríklad náš program Interreg, tam určite nie je nič šlachetnejšie, keď traja, štyria partneri, rôzne členské štáty si sadnú k jednému stolu a vypracujú spoločné riešenie. Takto som si to predstavoval, keď som bol mladý a ako senior v domove dôchodcov by som to tiež tak rád ešte videl, aby 3-4 členské štáty sa spoločne starali o ten istý problém, pretože toto je niečo, čo je základnou myšlienkou Európy a taktiež kvôli tomu smysli hranice. Na mnohých miestach už hranice vôbec ani necítite. To je niečo, o čom predchádzajúce generácie mohli len snívať a opäť ich tam nastoliť. Je tu tendencia znovu nastolovať hranice. Proti tej je treba sa postaviť a to urobíme najlepšie prostredstvo regionálnej politiky, pokiaľ necháme tieto projekty v rámci tzv. zdieľaného manažmentu, že tieto partnerské regióny tam budú pracovať spolu spoločne. To musíme brániť, to je dobrá politika, je to rozumná politika, len takým spôsobom môže Európa existovať ešte zajtra. Ale pokiaľ sa nám to nepodarí v týchto troch oblastiach, o ktorých som vehementne teraz hovoril, pokiaľ sa nám tam teda nepodarí zaistiť aj dostatočné finančné prostriedky. Pokiaľ budeme masívne škrtať tak e, tým poškodíme regionálnu politiku. Všetko to, čo hovoríme v rámci našich textov, to má zmysel len pokiaľ vytvoríme príslušný rozpočet. Takže určite si tu všetci myslíme, že potrebujeme viacej peniazy, takže neapelujem na nás, ale apelujem na členské štáty. Pokiaľ chcete takúto politiku, ktorá z týchto troch menovaných dôvodov je veľmi dôležitá, tak musíte dať tomu dispozícii aj peniaze, pretože v konečnom dôsledku je to pozitívne a v prospech Takže je treba pracovať, lobovať v členských štátoch, aby dali k dispozícii príslušné zdroje a v tomto zmysle sa oberá aj moja správa Interreg. Je to úplne jednoduchý nástroj a najlepšia reklama pre Európu, pokiaľ by sme dali tú úlohu komunikačnej agentúre, aby teda vytvorila reklamu pre Európu, tak takáto komunikačná agentúra, pokiaľ je trochu múdra, tak by povedala, veď tu nič nemusíme robiť. Vy máte už takýto nástroj, ten sa volá regionálna politika. Lepšie ju predajte, povedzte ľuďom, že peniaze, ktoré idú do infraštruktúry, na nemocnice, na dopravné uzly, na inteligentné mesta. Povedzte, že to sú európske peniaze a ľudia potom uvidia, že Európa odvádza dobrú prácu. Takže toto musíme urobiť. Už sme do už do všetkej legislatívy napísali, že musíme riadne využívať e, finančné zdroje a taktiež zúčastnené strany účastníkov regionálnej politiky o tom musíme presvedčiť, že takto musia naďalej postupovať. Musí to byť samozrejme ešte jednoduchšie a nemôže sa stať, že nejaký podnik alebo mimovládka alebo nejaký účastník alebo bývalý účastník regionálnych politických programov si povie, dobre, pôjdem radšej do banky a požiadam si o pôžičku, než by som požiadala o spolufinancovanie, lebo to je príliš komplikované. To je taká tendencia, ktorá prevládala doteraz. Myslím si, že treba to zvrátiť. Kto chce podporovať regionálnu politiku, tak je treba sa postaviť o ten finančný aspekt a myslím si, že to nedel na to, že robíme dobré veci prostredstvom regionálnej politiky, ale že tým preukazujeme službu aj Európe a aj nám samotným. A to určite sa nám podarí tým niečo pozitívne a dôležité. Ďakujem. Thank you. Ďakujeme. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz ešte len za výbor regionov. Kaťuša Marini, je to naša spoluspravodajkyňa pre nariadenie o spoločných ustanoveniach. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne, pani predsednička výboru REGI. E, drahá pani komisárka, myslím si, že dnešné stretnutie, dnes do obeda, je mimoriadne dôležité z pohľadu našej práce, aj e, teda z pohľadu samotného výboru regionov je to osobitný spôsob, ako sa pozrieť na veci regiónov a miest, nakoľko my sme zástupcovia našich komunít, našich oblastí. Téma výhľadok eh, koheznej politiky, politiky súdržnosti nie je, tak ako bolo eh, veľmi dôležitým spôsobom počiarknuté zo strany komisárkov, len teda principiálnou alebo to zásadnou politikou investícií v rámci EÚ, do ktorej sa sústredia zdroje ktorá zároveň má rozmer aj solidarity, tak ako pred chvíľou zaznelo, a takisto proces integrácie a e, prekonania nejakých rozmanitostí a diskrepancií, rozdielov pre regióny a mesta predstavuje najdôležitejší zdroj investícií, strategických investícií a takisto chcem e, počiarknúť dôležitý aspekt. V časoch krízy finančnej a hospodárskej, predovšetkým v regiónoch a mestách členských štátov, ktoré sa ocitli v strede, v srdci tej krízy, pokiaľ ide o zastavenie verejných financií, často práve politika súdržnosti, kohezná politika počas dlhého obdobia predstavovala jedinú politiku štruktúrálnych investícií a strategických investícií, ktoré boli k dispozícii týmto komunitám, týmto oblastiam. A správcovia, alebo teda predsedovia samozpráv a, a miest neved, nikdy dostatočne nevedia oceniť, tak povedať, s dobrom, aká je dôležitá je kohezná politika. My si myslíme, že z pohľadu návrhu komisie a takisto z pohľadu tých rokovaní, ktoré budú sa otvárať, je dôležité vyzdvihnúť tú strategickú, strategické spojenstvo medzi našimi dvoma subjektami, výborom regionov a výborom regí v parlamente, ktorí sú nositeľmi priamejšieho e, zastúpenia našich e, komunít. Evidentne parlament ako miesto, alebo, alebo teda inštancia, kde sú priamo volení zástupcovia ľudí, ale sám, zároveň aj výbor regionov, kde sú zastúpené samozprávy a územné celky. Preto práca, ktorú robíme, je veľmi dôležitá, tak aby sme sa vyhli e, jednej veci, a síce, že kohezná politika nebude vnímaná len ako istý spôsob záchrany pre regióny a mesta, ktoré sú v najväčších ťažkostiach, kde je najväčšia medzera alebo priepasť e, z pohľadu hospodárskeho výkonu a ekonomického výkonu, ale že bude vnímaná skôr ako štruktúrálna politika, ktorá e, strategicky sa týka a pokrýva všetkých regiónov, všetkých miest. Preto sme privítali e, návrh, ktorý predostrela Európska komisia, s ktorým sa naozaj stotožňujeme, tak aby sme obhajovali koheznú politiku ako politiku pre všetkých, tak aby sme napomáhali procesom inovácií, investícií, rastu, ktoré sa týkajú všetkých európskych regiónov a nie len tých, ktoré meškajú s vývojom, ale celkovo, komplexne ponímajú celú EÚ. Takisto by sme chceli zdôrazniť skutočnosť, že je nevyhnutné, aby to malo povahu a charakter programovania eh, regionálneho a územného, z nášho pohľadu je to mimoriadne dôležité aj v rámci legislatívneho rámca zabezpečiť, aby aspekty viacúrovňového riadenia a multilevel governance, aby sme naozaj dbali aj na e, zásadu subsidiarity, aby sme zabezpečili účasť inštitucionálnych partnerov, ale takisto ekonomických a sociálnych, už e, pri definovaní naplňania e, tých politík, ktoré majú byť naplňané z kohezného fondu, to je veľmi dôležité v stanovisku, e, ktoré my chystáme, pretože to bude 24. oktobra schvalované na úrovni výboru regionov a ja spolu s kolegom Snyderom sme kládli výraz, e, veľký, veľký dôraz na nevyhnutnosť e, vyhnúť sa tomu, aby niektoré členské štáty tlačili k princípe centralizovanému využívaniu takýchto politik, často nahrádzajúc e, neprítomnosť nejakej snahy alebo angažovanosti e, z úrovni štátu smerom k týmto regiónom. My chceme, aby skutočne do dôsledkov to bol nástroj, ktorý bude k dispozícii samozprávam a celkom územným celkom pre strategické ciele a pre zabezpečenie konkurencieschopnosti e, u týchto území. My sme videli takisto návrh komisie, pokiaľ ide o E, tie Prahy nastavené, no, tie Prahy alebo práve hodnoty, tie kategórie jednotlivých regiónov. Takisto sme videli, ako je to podľa HDP, podľa teda príjmov na, na hlavu. A vzhľadom aj na e, tú správu, ktorú budú vypracovávať e, poslanci tohto výboru, budeme sa snažiť o ďalšiu konvergenciu, ďalšie styčné plochy a neriešiť len tie veci, v ktorých sa stotožňujeme, ale možno aj tie, kde je naopak e, nevyhnutné to ešte ďalej doladiť. Samozrejme aj e, stanovisko výboru regí bude veľmi podstatné z pohľadu našej práce. E, budeme musieť zabezpečiť prístup, ktorý sa bude opierať o územie, územné celky. A takisto je veľmi dôležité, aby sme podporili proces zjednodušenia. Komisia už naznačila, akým smerom sa to bude oberať a kohezná politika bude čo najväčšej možnej miere musieť siahať práve k tým malým podnikom, takisto lokálnym subjektom a samotným občanom a nie je možné, aby administratívna záťaž bola príliš veľkou prekážkou pri používaní tohto nástroja. Ľahšie, o čo ľahšia bude kohezná politika, o to jednoduchšie bude približiť sa občanom e, zabezpečiť, že tento nástroj bude fungovať na tieto účely. A takisto budeme naplňať veľmi pozitívnu funkciu posilnenia dôvery smerom k práce európskych inštitúcií pre e, lokálnu a regionálnu úroveň. E, troška nás udivuje, a to dávame najavo aj v rámci e, tej našej správy N2+, toto pravidlo, e, bolo by vhodné e, zachovať to N plus 3 pravidlo, aj z pohľadu e, toho ďalšieho programovacieho obdobia je tu istý zmetok, e, kde stále platia e, pravidla staré a teraz vznikajú tu už aj nové. Tým pádom mnohé lokálne alebo teda miestne subjekty dokážu sa ešte opierať o predchádzajúce pravidlá v rámci nich získavať strategické investície a tie nové pravidla to troška komplikujú. V minulosti sme nevedeli váš názor na takýto súbeh týchto pravidiel, ale teraz sa domnívame, že je veľmi dôležité zdôrazniť, aby eh, kohezná politika eh, nebola viazaná na makroekonomickú kondicionalitu bez toho, aby to zohľadňovalo to fungovanie eh, miestnych a krajských samozpráv alebo teda celkov Samozrejme sú tu aj isté styčné plochy, tak sme to jasne komunikovali aj na úrovni našej správy a myslím si, že my môžeme odviesť kus dobrej strategickej práce na to, aby sme zachránili nielen e, túto konkrétnu politiku, ale aj samotnú myšlienku a ideu Európy vo vzťahu k regiónom. To, čo sme spravili, a tu končím, e, tou koheznou politikou, vo forme koheznej politike, to je jedna z vecí, ktorá je takých najhmatálnejších, naj, takých najevidentnejších z pohľadu toho, čo Európa môže prinášať, pokiaľ ide o odbornú prípravu, vzdelávanie, strategické investície, životné prostredie, e, revolúciu v mestskom a prímeskom prostredí, naozaj skutku pomohla týchto záležitostiach. A to nie len finančným, vo finančnom vyjadrení, ale istým propagovaním kultúry a spôsobom financovania, iným spôsobom, ako veci riadiť a spravovať na lokálnej a miestnej úrovni. Aj teda tá kohezná politika v roku 2019 e, bude podstatná, aby sme ju skutočne dobre nastavili, aby sme zvýšili aj dôveryhodnosť e, občanov v túto e, politiku. A my samozrejme budeme pristupovať v takomto duchu aj k rokovaniam s vládami národných štátov, tá logika krátenia rozpočtu možno vedie mnohých k e, myšlienke, že budú opätovne prinavrácať štátu niektoré funkcie alebo budú renacionalizovať. A to my nechceme. Chceme, aby samozrejme zabezpečili dobré fungovanie pre naše regióny a komunity a preto sme úplne proti takejto myšlienke a my veľmi jasne pomenujeme v našom stanovisku tento aspekt a tu sa pridružíme aj k e, takémuto pohľadu aj počas e, rokovaní, ktoré budeme realizovať na internej úrovni s členskými štátmi, tak aby sme bojovali za rozpočet, ktorý nielenže e, zabezpečí tie aktuálne hodnoty, ten objem financií, ale ktorý zabezpečí aj dobrú a integrovanú koheznú politiku. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz má slovo pani Krel, ktorá je koordinátorka za SAD v rámci výboru REGI, ale aj spoluspravodajkyňou pre nariadenie o spoločných ustanoveniach. Pani Krel, nech sa páči. Srdečne ďakujem, pani predsednička. Áno, skutočne môžem sa pripojiť k tomu, čo povedal kolega Arimo, čo sa týka teda politiky súdržnosti. Tam si myslím, že sa naše názory vôbec ne ja eh, to by som mohla podpísať, nebudem to celé opakovať, ale ešte špeciálne by som chcela hovoriť o dvoch, troch veciach. Myslím si, že Európsky parlament, predovšetkým eh, výbor, teda výbor regia, taktiež výbor regiónov, majú špeciálnu zodpovednosť voči eh, občanom, pretože tuto kvázi inštitucionálne my stelesňujeme v rámci európskych inštitúcií túto tému a my v podstate spájame inštitúcie s občanmi a my máme kontakt s obomi stranami, sme súčasťou európskych inštitúcií a práve v prípade politiky súdržnosti je, tuto veľmi, je toto veľmi dôležité, pretože politika súdržnosti je naďalej jediným investičným nástrojom, ktorý je, sa spoločne plánuje s obcami, s regiónmi, s mestami a taktiež spoločne pripravuje a kde naozaj sa vychádza z myšlienok regiónov a potom sa to implementuje prostredníctvom peňazí európskych daňových poplatníkov. A toto je ten dôvod, prečo potrebujeme túto politiku aj do budúcnosti. My v členských štátoch máme stále vyššiu mieru euroskepticizmu, máme v rámci mnohých vlád silné tendencie renacionalizovať a všetci, čo tu sedíme, tak vieme, že toto nepovedie k úspechu Európskej únie, ale musíme znovu získať dôveru európskych občanov v možnosti Európskej únie. A aj tu politika súdržnosti nie len má možnosti investovať do projektov, ale investovať aj do dôvery v Európsku úniu. No a že potrebujeme Európsku úniu v globálnom svete, vo svete, ktorý nie je jednoduchý, ale stále komplikovanejší. Vo svete, ktorý je postihnutý klimatickými zmenami. Myslím si, že na tom sa všetci zhodneme. A preto by som chcela teraz tým, ktorí tu dnes vôbec nie sú, ale dúfam, že si to vypočujú, Chcela by som na nich apelovať, aby čo najskôr a čo najrychlejšie vytvorili rámec v rámci VFR pre požiadavky Európskeho parlamentu. My ako výbor sme sa zaviazali, že čo najskôr získame mandát pre nariadenia v rámci politiky súdržnosti. Predsednička už to na odpovedala povedala. V decembri chceme o tom rozhodnúť a potom začať trialóg. Takto to urobíme. A čo sa týka toho zastrešujúceho naredenia spolu so spoluspravodajcom Andriom Novákovom. Určite sa dopracujeme do tej chvíle, že začneme rokovania a našim cieľom je aspoň v rámci plánovania a manažmentu vykonať trilóg a, uzav- trialóg a uzavrieť ho, tak aby regióny vedeli, čo sa blížim. To si myslím, že je veľmi dôležité. Ale naďalej nad tým vysí Damoklov meč v viacročnom finančného rámca, pretože doteraz nemáme ani dohodu ohľadom návrhu predloženom e, pánom Otingerom a komisiou a ani sme sa nedohodli na tom, čo vlastne chce parlament. Takže môže sa ešte stať, milí kolegovia a kolegyne, že členské štáty rada sa dohodne na návrhu rozpočtu, ktorý bude ešte menej alebo menší než to, čo navrhuje Európska komisia. Pokiaľ sa to stane, tak možno si bude musieť znovu premyslieť celú regionálnu politiku. Ja to nechcem. Ale musíme my tu vyslať za dnešok signál. Musíme vyzvať radu, aby začali rokovať tak, aby sme sa potom stretli na úrovni medzi návrhom komisie a návrhom parlamentu, aby sme potom mohli ešte zmysluplne pracovať. Čo sme navrhli v oblasti zastrušujúceho nariadenia? Ja som komisii veľmi ja som veľmi vďačná, že predložila návrh, ktorý sa týka všetkých oblastí regionálnej politiky, toto je pre nás veľmi dôležité, to bude to rozhodujúce aj pre, čo týka budúcnosti politiky súdržnosti, ale je treba si uvedomiť, že do budúcnosti potrebujeme podložiť regionálnu politiku silným princípom partnerstva, tak aby regióny, obce, mesta bol, sa zúčastnili na procese prípravy programu. Toto je treba ešte posilniť aj v rámci legislatívy. My si myslíme, že je veľmi dôležité, aby taktiež oblasť vidieckého rozvoja v rámci politiky súdržnosti bol zahrnutý a aby vidiecký rozvoj sa nevidel len v súvislosti s podporou polnohospodárov, ale aby tam bolo aj dobré prepojenie s týmto sektorom. A preto my v našom výbore sa zasadzujeme o to, aby Fond vedeckého rozvoja opäť spadal po toto e, zatržujúce nariadenie. S kolegom Arimontom už sme hovorili, že program Interreg musí byť lepšie finančne podložený a preto sme výboru Regín navrhli, aby sa navýšili prostriedky pre Interreg na 3 Nám bolo jedno, ako to bude formálne vnímané. My chceme, aby tieto prostriedky boli riadne navýšené a chceme, aby do budúcnosti existovala medziregionálna spolupráca. Ale na druhej strane chceme, aby prostriedky, ktoré teraz máme k dispozícii, boli účinnejšie prepojené a jednoduchšie prepojené s inými programami Európskej únie. To si myslím, že je dôležité. A chcem ešte poukázať na to a jasne povedať, že politika súdržnosti nie je len nejaký hociaký nástroj, aby sa niekde aktivovali nejaké investície, ale politika súdržnosti je nástrojom, ktorý intenzívne v oblasti výskumu a inovácie aplikuje prostriedky, taktiež čo sa týka boja proti klimatickým zmenám, tam taktiež to podporujeme. Takže my poskytujeme takúto podporu viac než akýkoľvek iný nástroj v rámci Európskej únie. Taktiež je to úzke prepojenie s budúcim e, výskumným programom Horizon Europe. Toto je veľmi dôležité a taktiež prepojenie s e, InvestU, ktoré je taktiež veľmi dôležité. A chceme diskutovať o tom, či sa povolia transfery, presuny, Spravodajcovia to odmietajú. Vieme, že majú rôzne osoby rôzne názory. V nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch sa určite nájdú nejaké kompromisy. A ešte raz by som chcela poďakovať komisii, ktorá sa veľmi snažila, aby sme presadili v rámci E, politiky, súdržnosti, to, na čo sme sa dohodli pri rokovaniach o nariadení Omnibus, aby sme takto mohli pokračovať. Taktiež tu máme skvelú príležitosť e, si tu sadnúť s výborom regiónom, stretnúť sa, podiskutovať, ale chcem poprosiť mm, o jednu vec. E, je úplne jedno, čo robíme na európskej úrovni, pokiaľ nie je spolupráca aj s členskými štátmi a s regiónmi ohľadom návrhov komisie. Ja viem, pretože často jazdím do regiónov a verte mi, nie len v nemeckých regiónoch je to tak, a to viem, že je treba ešte čo doháňať, je treba sa snažiť, je treba zjednodušovať a všetko implementovať v vlastných štátoch. A nikomu z nás nepomôže, pokiaľ ešte o 5 rokov povieme, chceme to mať jednoduché, ale tí tam v Bruseli, kvôli nim to nefunguje. Takto to nepôjde, kolegyne, kolegovia. Všetci tým budeme trpieť, všetci budeme mať rovnaký problém a síce, že sa euroskepticizmus ešte posilní a preto je treba teraz využiť príležitosť, treba zjednodušiť všetky, úrov, všetky úrovne. Prosím, odkážte toto aj kolegom doma a postarajte sa vo vlastných regiónoch o to, aby tu nie len skúmali vlastné metódy a byrokraciu, ale aby sme vybudovali vzájomnú dôveru, aby sme ju posilnili, aby sme spoločne mohli postúpiť ďalej. A myslím si, že to tými spravodajcovia takto zoberú do úvahy. Pokiaľ bude mať dostatok peňazí, tak je treba potom hovoriť o tom, ako ich vynaložiť, aby boli vynaložené na zmysluplné projekty. A myslím si, že mnohí občania ani nevedia, koľko peňazí sa v ich regiónoch investuje. Ja si spomínam na minulé rokovania, na to minulé zastrešujúce nariadenie. To bola najťažšia kapitola v rámci trialógu. Dohodnúť vôbec s zastupcami členských štátov, čo by sa kde malo napísať ohľadom toho, ako sa finančne zúčastňuje Európska únia. Ja som vtedy mala aj dobré skúsenosti, napríklad pokiaľ pracovná agentúra dostane, alebo sa jej vyrobí nejaká cedulka, tu sa podporujú pracovné miesta z európskych peňazí, tak sa sú tam vždy hádky ohľadom toho, ako veľká bude tá cedulka, ako to tam bude napísané. Je to predsa agentúra, ktorá má stále nové a nové projekty, ale dá sa to urobiť aj jednoducho. Európska únia musí hľadať riešenia, musí byť pripravená hľadať riešenia v regiónoch pre ľudí a to je treba to jasne povedať. Myslím si, že v nadchádzajúcich mesiacoch nie len v rámci európskeho predvolebného boja a v rámci parlamentných, európskej parlamentných volieb sa to ukáže. Všade bude jasné, že dôvera v Európsku úniu musí zase narásť, tak aby my sme boli jasnou inštitúciou, ktorá prináša riešenia, miesto toho, aby sme my boli stále znázorňovaní ako tí, ktorí sú problémom, pretože Európa nie je problémom. Európa je riešením do budúcnosti a ja si myslím, že všetci by sme mali tom ešte intenzívnejšie pracovať. Nemali by sme sa snažiť. Snažíme sa v rámci výboru regí a myslím si, že spoločne dosiahneme úspech. Ďakujem. Thank you very much. Now Michael Schneider. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, pán Schneider. Will zunächst meine Ďakujem pekne. Najskôr chcem vyjadriť svoju vďaku, že opäť máme spoločnú schôdzu. Takéto spoločné stretnutie považujem za mimoriadne hodnotné. V minulosti pri našich e, rokovaniach, pri našich rozhovoroch e, sme dokázali zabezpečiť dôležité výsledky ktoré sa pozitívne prejavili na úrovni celej EÚ a myslím, že nepreháňam, keď takto konštatujem. Pre obe strany je to situácia, kde vyhrávame win-win. E, sme v pozícii spolurozhodovania. E, je dôležité, aby sme vám mohli naše žiadosti nasmerovať alebo naše, naše predstavy a vy zistíte naopak, ako funguje v tej realizačnej fáze táto politika od nás ako je implementovaná, môžem vám dať eh, podstatné informácie ohľadom toho, čo funguje a čo tak dobre nefunguje. To znamená, že obe strany eh, majú prospech z takejto schôdze. Teraz eh, sa chcem prihlásiť ako zástanca, principiálny zástanca koheznej politiky, ale myslím si, že to až tak netreba, že je to známe a myslím si, že viacerí sa už prihlásili predo mnou k zásadám koheznej politiky. Ja by som sa rád sústredil na niektoré podstatné body, doplnkovo k tomu, čo už e, zaznelo. Najskôr jedna paradoxná situácia, ktorú by som rád popísal. Minulý týždeň e, bola správa dvoru auditorov, ktorú sme dostali, kde je konštatované, že miera chybovosti pri používaní štrukturálnych fondov stále klesá. E, klesla po 3 Na druhej strane minulý týždeň takisto boli v médiách zverejňované čísla, kde sa hovorí o tom, že kvóta čerpania e, fondov e, je podoptimálna, je menej ako optimálna. Čo je za tým? Aký je tam dôvod? Čo môžeme spraviť na to, aby sme mieru čerpania zlepšili, slabú mieru čerpania? Ja si myslím, že skúsenosti z tohto obdobia musíme využiť na to, aby sme vyvodili dôsledky do ďalšieho obdobia, Niektoré z návrhov už zazneli v tomto ohľade. Najdôležitejšou je evidentne zjednodušenie. To sme za posledné roky mali ako ústrednú tému, teda zjednodušenie. A pani Krell, vám e, vyslovene e, dávam zapravdu, že ten prst nemôže ukažovať len na Brusel. Musíme sa pozrieť aj sami na seba, do vlastných regiónov. A ja to hovorím ako príslušník Ehm, samozprávy, e, my už v tejto fáze uvažujeme nad tým, čo by sme mohli v rámci našich kompetencií a možností spraviť na to, aby sme to, ten súbor pravidel zjednodušili do najbližšieho obdobia. To, čo navrhla komisia, predstavuje veľký krok správnym smerom veľký krok, ale podľa nás to ešte nevedie úplne do toho cieľa a pani Mariny e, a ja budeme prekladať správu, ktorú máme na pléne v decembri schváliť a tam bude veľa konkrétnych príkladov z praxe ohľadom toho, ako by sme dokázali ešte do budúcnosti zabezpečovať zjednodušenie správy a riadenia. E, keď e, som položil otázku, ako zlepšiť čerpanie tých prostriedkov, tak najskôr musí tomu predchádzať otázka, ako je možné lepšie prerozdeľovať tie prostriedky. Ja, ako spomnú, že predrečníci, vítam skutočnosť, že máme tri kategórie regiónov a že tie prostriedky majú byť odstupňované podľa toho, ako budú kategorizované tieto regióny. Máme každopádne výrazné e, obavy, pokiaľ ide o predpokladané zníženie spolufinancovania pre jednotlivé kategórie regiónov. Predovšetkým pokiaľ ide o tie prechodné e, regióny, transition regions, Komisia predpokladá z 80 na 50 zníženie, 55 asi, zo súčasných 80 Ako som počul, vy chcete navrhnúť 60 V našom stanovisku my budeme navrhovať 70 A naozaj to vychádza z také každodennej skúsenosti v regiónoch. A ja teraz hovorím, a ja tiež patrím do regiónu, ktorý je prechodný región. Keď to spolufinancovanie, to znamená, keby vaša vaše číslo malo byť realitou, čiže 20% menej, 60%, dokonca 20% menej, čiže 55%, dostali by sme sa do závažných veľkých ťažkostí využívať štrukturálne prostriedky. Všetci máme veľmi prísne pravidla, ktoré sa týkajú rozpočtovej disciplíny, ktoré musíme dodržiavať a tak aj chceme robiť. Musíme ich eh, dodržiavať a tie nám zabraňujú v tom, aby sme ľubovoľne E, disponovali s prostriedkami v rámci našich rozpočtov, ktoré majú byť e, investované do spolufinancovania. Treba si ten rozpočet e, predstaviť ako nie v ľubovoľnú masu prostriedkov. Veľká časť týchto prostriedkov je viazaná viazaná rôznymi povinnosťami, že nie je to voľný priestor. A keď tak výrazne znižíme mieru spolufinancovania, tak potom ešte horšie budeme čerpať ako dnes. To je veľmi závažný problém prerozdeľovanie prostriedkov. Druhá vec, kde sa ešte úplne nestretáme, je to veľmi dobrý nápad. Skutočne vítam, pani Krecu, čo ste povedali, že potrebujeme takú bezpečnostnú sieť, aby sme sa ubezpečili, že ten pád 50-60%, aby nebol taký voľci, alebo nikto by nemal strácať viac ako 20 ale meritkom z tohto pohľadu bude národná úroveň a to vedie k tým problémom vo väčšine českých e, štátov, že sú tam regióny, ktoré majú inú ekonomickú silu. Napríklad Nemecko. Ja prechádz- e, som z východnej časti, prechodný región. Keby pratil ako bezpečnostná sieť pre všetky regióny 75%, tak tie dobre, sa, dobre prosperujúce regióny v západnej časti Nemecka by proporcionálne tratili menej ako my vo východnej časti Nemecka. Preto e, môj návrh, apelujem na kolegyne a kolegov, aby si to premysleli ešte v parlamente. Dobre, 60% e, áno, ale to meritko by mala byť regionálna úroveň, e, súčasné financovanie regiónov. To bude viesť k rovnakému prerozdeľovaniu prostriedkov, len potom následne v rámci toho štátu bude sa to ináč prerozdeľovať. To je veľmi taká druhá dôležitá požiadavka z našej strany a čo povedala kolega, kolegyňa Maríny. M plus 2, M plus 3 a ja to chcem počiarknúť hlavne pokiaľ ide o začiatok budúceho programovacieho obdobia, tak eh, prechod na M plus 2 povedie k výrazným problémom. Eh, ešte treba spracovať súčasné obdobie, v ktorom platí M plus 3, ale nové obdobie už eh, začína, sa rozbieha, dúfam, že sa rozbehne na čas, ale moja dôvera sa zmenšuje, teda môj nádej sa zmenšuje. A potom e, v nadchádzajúcom e, období e, bude tá istá ťažkosť pri, tom, pri tých východiskách, ten istý problém, ako to bolo aj na začiatku. A spustenie tohto obdobia spôsobil tie ťažkosti, s ktorými sa pasujeme dodnes. To sú tie tri najdôležitejšie veci, kde sa ešte rozchádzame a kde vás chcem láskavo poprosiť, aby ste si to premysleli. Čiže tá bezpečnostná sieť, regionálna úroveň, spolufinancovanie, hlavne pokiaľ ide o tie regióny prechode, prechodu a N plus 3 e, zachovať aj do ďalšieho programovacieho obdobia. To je dôležitý príspevok, ktorý by sme vedeli aj my odviesť na to, aby sme dokázali efektívne investovať štruktúrálne prostriedky v ďalšom období a želám vám všetok možný úspech e, v rámci vašej snahy uzavrieť viacročný finančný rámec ešte pred voľbami nadchádzajúcimi. 100% ste na našej strane, respektíve my sme na vašej strane 100% a musíme spraviť, čo sa dá na to, aby sme členské štáty presvedčili, že je to úplne podstatná otázka, aby sme toto rozhodnutie dokázali zvládnuť ešte pred voľbami. Ďakujem a ešte raz srdečná vďaka za spoločnú schôdzu. Thank you, thank you very much. Now I'll... Ďakujeme veľmi pekne. Pán, pán Milterburg, koordinátor za ALDE, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. V prvom rade som veľmi rada, že mám príležitosť diskutovať na túto tému aj so zástupcami výboru regiónov. Myslím si, že návrh komisie je veľmi užitočný Eh, pokúsim sa vyjadriť sa stručne, aby aj ostatní členovia sa mohli vyjadriť a pýtať sa otázky. Eh, ako už bolo povedané, eh, nepotrebujeme revolúciu, ale skôr evolúciu príslušných politik v tejto oblasti. Som celkom spokojný s tým, že v podstate len dolaďujeme aktuálnu politiku a že do nej zapracúvame moderné prvky, Myslím si, že to je veľmi dôležité aj pre mm, skupinu ALDE, že e, zapájame všetky regióny do tejto politiky, čiže nie len tie, ktoré zaostávajú a ktoré potrebujú našu solidaritu, ale že e, investujeme a budeme investovať aj do regiónov, ktoré sú v popredí, ktoré sú lídrami. Ďalej treba zdôrazniť potrebu investovať do našich klimatických cieľov. Myslím, že v tejto oblasti by sme mali byť ešte ambicioznejší. Boj proti klimatickým zmenám je skutočne dôležitý a e, je potrebné, aby všetky regióny sa zapojili do toho, aby sme spomalili globálne oteplovanie. Ak sa na to pozrieme z perspektívy e, nedávnej publikácie IPCC, tak e, možno aj tam by sme sa mohli inšpirovať a pokúsiť sa e, zväčšiť naše ambície. Čo sa týka nových prvkov, e, jeden z nich je veľmi blízky liberálnej našej skupine. To sú inovatívne regionálne investície. Podpora vytvárania skupín hospodárskych aktérov pri skutočnej implementácii Eh, európskych, eh, možno až paneurópskych stratégií na modernizáciu. Myslím si, že takýmto spôsobom zabezpečíme, že budeme mať v Európe lídrov v oblasti inovácií. Eh, nie vždy v Európe súťažíme jeden medzi druhým. Treba pamätať na to, že súťažíme, že sme konkurentom ostatných regiónov, či už Spojených štátov, Číny a ďalších krajín. Na to treba pamätať a mali by sme na to pamätať aj pri ehm, vytváraní rozpočtu. Nie všetko ale súvisí s finančnými prostriedkami. Možno len stručne by som sa chcel vyjadriť k európskemu cezhraničnému mechanizmu, to je súčasť celého balíka a zdá sa mi, že nie vždy e, ide o financovanie prostredníctvom programu Interreg, e, ktoré by to malo riešiť Ehm, mali by sme posilniť aj iné nástroje na to, aby sa eliminovali administratívne preťažky, administratívna záťaž. Ehm, takže som veľmi rád, že máme príležitosť pracovať na tomto návrhu a myslím si, že sa uberáme správnym smerom. Ehm, ešte skutočne na záver sa chcem dotknúť niektorých citlivejších otázok. Viem, že niekedy v regiónoch panuje taká nedôvera či by regionálna politika mala byť naviazaná na európsky semester a prečo je vôbec dôležité prepojiť um, čerpanie európskeho rozpočtu s um, pravidlami právneho štátu. Úprimne povedané, chcem skutočne apelovať na to, aby sme nezabudli na to, že európska politika e, môže zlepšiť e, situáciu v oblasti právneho štátu, môže zlepšiť situáciu v jednotlivých členských štátoch a môže mať pozitívny dopad na rozvoj našich regionov. Regionálna politika e, nie je mm, samostatná, izolovaná politika, je to súčasť celkovej politiky EÚ, je to jedna z hlavných investičných politik Európskej únie. Práve preto by som bol rád, aby v budúcnosti to bola integrovaná politika, aby sme zabezpečili, že um, hospodárske riadenie v tejto oblasti bude udržateľné a správne, aby sme um, dosiahli výsledky pre nás všetkých. Je tiež dôležité správne komunikovať o týchto výsledkoch na úrovni regiónov. Potrebujeme, aby lokálni a regionálne, eh, regionálni partnery vedeli o tom, čo je súčasťou tejto politiky, aby bolo jasné, čo nás čaká nielen v blízkej budúcnosti, ale aj napríklad v horizonte 10 rokov. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz pán Riesberman. Dúfam, že som správne vyslovil vaše meno. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne za to, že mám príležitosť sa vyjadriť na tomto stretnutí. Myslím si, že je dôležité, aby takáto spolupráca medzi našimi výbormi bola, pretože to je skutočne vec, ktorá je pre regióny, o ktorých dnes hovoríme, dôležitá. Ja som spravodajcom pre spis o koheznom fonde za ERDF, takže budem sa venovať práve tejto problematike. V nasledujúcich dvoch týždňoch budeme diskutovať o e, návrhu stanoviska. Zatiaľ sa o tomto návrhu ešte nehovorilo, takže prosím, berte to do úvahy pri príprave e, návrhu e, spolupracujeme aj s, výbor, s členmi výboru Koter, ale aj s ďalšími kolegami, s pani Michajlovou a tak ďalej. Takže je to skutočne téma, ktorá je pre regióny veľmi dôležitá a som rád, že máme príležitosť o tom e, diskutovať. E, navrhujú sa tu aj isté škrty v rozpočte, myslím, že to je škoda. O tom už hovorili aj predchádzajúci rečníci, takže nebudem e, zachádzať do podrobností. Zároveň však chcem oceniť návrh DG Regio No, určite ste odviedli veľký kus práce. Myslím si, že táto práca sa uberá správnym smerom, uberá sa smerom k zjednodušeniu jednotlivých postupov, takže to je dobré. A zároveň si myslím, že nebudeme teda navrhovať nejaké výrazné odklonenie od pôvodného návrhu komisie. Určite navrhneme mm, isté vylepšenia, ktoré by podľa nás v návrhu mm, mohli byť. Som veľmi rád, že pani komisárka hovorila o tom, že žiaden región e, by, že by sme nemali zabudnúť na žiaden región a mali by sme do regionálnej politiky začleniť všetky regióny. Ak sa chceme priblížiť európskym občanom, tak najlepšia cesta je ísť na to prostredníctvom regiónov, pretože to je vec, ktorá sa najviac týka, bytostne týka občanov. Um, súčasťou návrhu je tiež tematické zameranie na regionálnej úrovni. Hovorí sa tu tiež o, investíciách do európskych programov, ktorá by mala predstavovať asi 5 rozpočtu. Myslím, že tu jasne vidíme, že sa presúvame z regionálnej úrovne na vnútroštátnu úroveň. Ja pracujem na úrovni regiónu, takže uh, podľa mňa to je škoda, že tu vidíme takýto presun. E, práve preto v návrhu stanoviska navrhneme isté zmeny v tejto oblasti. Myslím, že tento presun, tak ako ho my vnímame, nie je pozitívny. Dúfam, že komisia sa na naše návrhy pozrie a zváži ich. My by sme boli radi, keby kohezná politika sa zacielovala viac na regionálnu úroveň a prostredníctvom tejto stratégie by sme Úniu aj priblížili občanom. Ďalšia dôležitá téma podľa môjho názoru e, sú sociálne aspekty e, Európskeho fondu pre regionálny rozvoj. Mali by sme posilniť rodovú rovnosť a nediskrimináciu. Samozrejme, to je súčasťou celkového aký Európskej únie ale nikde v eh, RDF to nevidíme, takže myslím si, že je dôležité zdôrazniť túto problematiku, keď diskutujeme o tejto významnej časti európskeho rozpočtu. Takže tomu sa určite budeme v našom návrhu venovať. A zároveň sú tu demografické otázky, sociálne otázky, ktoré by podľa nás mali byť viditeľnejšie v návrhu. Veľká časť Európskej únie čelí depopulácii, v dôsledku migrácie v rámci Európskej únie. Samozrejme máme e, migráciu aj smerom von z Európskej únie, aj do Európskej únie, ale máme tu aj migráciu v rámci Európskej únie, ktorá spôsobuje isté problémy. Takže bolo by dobré aj tento aspekt posilniť v rámci RDF. Budeme tiež navrhovať, aby e, návrh bol zelenší, ekologickejší, mali by sme sa oberať smerom k zelenšej Európe a mali by sme um, do návrhu zapracovať konkrétnejšie body o tom, akým spôsobom chceme zlepšiť uh, odolnosť voči uh, prírodným katastrofám, napríklad pokiaľ ide o zemetrasenia a podobné katastrofy. Bolo by dobré, aby Fond pre regionálny rozvoj sa dal využiť na riešenie takýchto katastrof, aby nešlo len o nejaké riešenie situácie ad hoc, tak ako tomu bolo za posledné roky, ale aby to bolo skutočne oficiálnou súčasťou koheznej politiky. Takže naše pozmenujúce návrhy sa budú týkať aj tejto témy. No a ešte na záver chcem povedať, že vo všeobecnosti sa nám pozdáva všeobecné smerovanie, ktoré komisia zvolila – Eh, budeme len navrhovať, eh, aby sa návrh viac zameriaval na regionalizáciu, sociálne aspekty a um, zelenšiu Európu, čiže problematika klimatických zmien. Navrhneme teda um, isté pozmenujúce návrhy, možno niektoré budú skôr takého technickejšieho rázu, ale v každom prípade sa budeme snažiť, aby nariadenie v konečnom dôsledku bolo lepšie, ako je aktuálny návrh Určite sa všetci zhodneme na tom, že kohezná politika je nesmierne dôležitá. Fond pre regionálny rozvoj je nesmierne dôležitý. A práve preto tomu treba prispôsobiť aj rozpočet a zároveň chápeme, že je kladený veľký tlak na prijatie rozpočtu. Dúfam teda, že hm, tí, ktorí sa budú podielať na trialógu, e, nezabudnú na všetky tieto aspekty a prajem e, týmto aktorom v trialógoch veľa úspechov. Ďakujem. Ďakujeme veľmi pekne. E, nevidím ostatných koordinátorov za regi, takže dám slova pánovi Fanny Stelrojovi. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za túto príležitosť vyjadriť sa na dnešnom stretnutí s pani komisárkou. Zaznelo tu už toho veľmi veľa. E, keď sa pozriem na návrh komisie, kohezná politika je stále súčasťou e, európskej celkovej politiky. E, na druhej strane ale vidíme, že je tu menej finančných prostriedkov, či už pre kohezný fond a ďalšie nástroje. A myslím si, že Ehm, logický dôsledok by bol dosť e, negatívny, malo by to negatívny dopad na infraštruktúru v niektorých členských štátoch. E, druhá vec je, že kohézia by mala mm, si ponechať svoje dôležité miesto, tak ako povedali kolegovia, máme tu migráciu. Niektoré časti Európy sú skutočne odľudnené ak sa pozrieme na Polsko alebo Rumunsko, tak sú tam isté regióny, e, kde sa dá hovoriť až o polovici populácie, ktorá buď vymiera v dôsledku vysokého veku, alebo e, ide o populáciu, ktorá odchádza do iných častí Európy. To je skutočne obrovská výzva, ktorú pred sebou máme. Musíme na to zareagovať a priniesť riešenie e, ľuďom, ktorí žijú v týchto regiónoch, na ktoré sa zabudlo. Áno, keď v nejakom regióne žije veľa mladých ľudí, e, ktorí povedia, áno, treba veriť v európsky projekt, e, potom je tu otázka, čo im vlastne slubujeme. Chceme rast a zamestnanosť, z ktorých budú ťažiť len isté skupiny obyvateľov. Musíme zareagovať aj na problémy regiónov, ktoré sú e, v tomto ohľade zanedbané. A je pani Krell ďalší hovorila o tom, že máme e, nástroje, ktoré sú k dispozícii. Zatiaľ máme pomerne silnú koheznú politiku, ktorá je zosúladená s celkovou európskou politikou. Ja som spravodajcom e, pre spis o horizonte 2020. Povedzme si to úprimne, 90 týchto 28 miliard ide do členských štátov, eh, kde sú tie najvýznamnejšie univerzity, eh, najväčšie investície. Mali by sme sa ale uberať smerom z dola nahor. Mali by sme sa uberať eh, tematickým e, smerom podľa vás, ale to už predsa robíme. Čiže nedívajme sa len smerom z hora na dol e, na tie investície, ale pozrieme sa na to aj z dola hore, akým spôsobom sa dajú posilniť e, investície, napríklad aj prostrednícom cezhraničnej spolupráce. Potom tu máme nové nástroje, napríklad Európsky inštitút pre inovácie a technológie. E, minulý týždeň oslavoval 10. výročie, čiže ide pomerne o mladú inštitúciu. Máme 40 lokálnych miest, lokalít, kde tento inštitút pracuje a opäť 80 týchto miest sa nachádza v starých členských štátoch a zvyšok v nových členských štátoch. E, keď sa dívame na tematickú koncentráciu, inteligentné špecializácie, máme nesmierne veľa možností. Môžeme hovoriť o biologickom odpade, um, energetickom prechode, um, klimatické zmeny, a aj v týchto témach môžu odláhle časti Európy zohrávať dôležitú úlohu. Súhlasím s tým, čo povedala aj pani Krell. Prostredníctvom koheznej politiky a rozpočtu musíme nájsť príležitosti, ktoré budú na mieru šité pre členské štáty a regióny, e, kde sa bude dať postupovať podľa princípu 1 plus 1 rovná sa 3, čiže bude sa dať postupovať rýchlejšie. E, treba sa zamerať aj na e, úroveň, na vnútroštátnu úroveň, ktorá dokáže posilniť projekty, ktoré sú financované z rozpočtu únie a ktoré sú v súlade s filozofiou Horizont 2020. Čiže mali by sme e, zabezpečiť po e, kontrole jednotlivých cieľov a výsledkov aby to bolo zohľadnené v obálke pre členské štáty a aby sa tie peniaze nestrácali. Čiže to sú všetko dôležité veci, ktoré treba v budúcnosti zohľadniť. Pokiaľ ide o zníženie finančných prostriedkov, k tomu chcem povedať, že možno by bolo lepšie sa zamerať na lepšie minanie finančných prostriedkov Eh, je tiež dôležité zamerať sa na neverejné investície. Ďalej, pokiaľ ide o VFR, eh, keď vidíme, že eh, Nemecko prispieva významným spôsobom do koheznej politiky, dostáva asi 1,5 eura naspäť pokiaľ ide napríklad o finančný trh, o skutočné hospodárstvo, jednoducho z celého európskeho hospodárstva. E, pre Holandsko je to ešte menej, čiže e, ten, tá diskusia, ktorú by sme mali viesť, sa netýka len kompenzácie, ide o centrálnu politiku, e, v ktorej musíme napredovať, pretože mm, celý svet tiež napreduje a to by sme mali zohľadniť aj v koheznej politike. Hovorilo sa tu o konkurencieschopnosti, klimatických zmenách, ehm, zelenšej Európe, inteligentnejšej Európe, kde budú, bude narastať počet pracovných miest. Čiže možno by bolo dobré nediskutovať o tom len s našimi priateľmi a kolegami z Koter, ale možno by sme o tom mali diskutovať na plenárke, pretože Kohezná politika prináša konkrétne výsledky na regionálnej úrovni a blížia sa voľby, takže možno by bolo dobré, aby občania vedeli, aké sú konkrétne výsledky na e, regionálnej a lokálnej úrovni a e, aby sme nediskutovali len o konkrétnych peniazoch, ale aj o tom, aké výsledky tieto peniaze prinášajú. Mali by sme ísť príkladom a nájsť e, konkrétne príklady e, tých žiarivých príkladov, ktoré v Európe vidíme. Ďakujeme veľmi pekne. Teraz pani Mopertui, spravodajkyňa, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem, pani komisárka, že ste opätovne vyjadrili podporu pre koheznú politiku e, v rámci kontextu VFR. Je aj v rámci e, politického kontextu, ktorý je pomerne znepokojivý. Kohezná politika sa týka aj sociálnych, hospodárskych tém. Máme tu rôzne stránky, ktoré sa týkajú koheznej politiky. Už pán Nistelroj hovoril o tom, že ide o politiku, ktorá by mala vytvárať podmienky na to, aby sa zabezpečil väčší rast, aby e, neboli také veľké rozdiely medzi časťami Európy na územnej úrovni, aby sme zabezpečili, že tu nebudú nejaké medzery v kontinuite a že nebudú rozdiely v sociálnych podmienkach občanov. Chcem tiež zdôrazniť, tak ako napríklad pani Krel a ďalší, že je potrebné, aby sme mali politiku, ktorá bude e, prínosná pre regióny a s posilnením princípu subsidiarity, to je pre nás veľmi dôležité, e, nemalo by ísť o nejakú vnútroštátnu politiku. E, na úrovni výboru regiónov pracujeme na e, správe. Mali sme letné prázdniny, ktoré nás trošku zabrzdili, ale pracovali sme na tom už aj pred nimi. Ide o návrh súvisiaci s územnou spoluprácou, európskou územnou spoluprácou Ehm, myslím, že sme pracovali na tom skutočne tvrdo, hoci nám to trvalo dlhšie, ako sme si mysleli. Ehm, samozrejme, môžu medzi nami byť ehm, rozdielne názory. Pripravili sme niekoľko pozmenujúcich návrhov, ale v každom prípade si myslíme, že sa blížime k spoločnej pozícii nad rámec nejakých politických tendencií. Pokiaľ ide o Eh, európsku územnú spoluprácu a politiku, ktorá s tým súvisí, eh, máme pocit zo strany jednotlivých zainteresovaných strán v regiónoch, eh, že táto politika vyvoláva veľké emócie. Predovšetkým negatívne emócie, pokiaľ ide o zníženie finančných prostriedkov, ktoré budú k dispozícii. Chápeme, že je ťažké sa zhodnúť na rozpočte, Predovšetkým, pokiaľ ide o úroveň e, N4 a program Interreg, to treba zohľadniť pri tvorbe rozpočtu. Zároveň zainteresované strany mali isté obavy, pokiaľ ide o námornú spoluprácu. E, videla som pozmenujúce návrhy pána Arimonda a ďalších a práve v nich je jasne vyjadrené, že sú tu isté pochybnosti o tom, či námorná spolupráca je dostatočne zakotvená v mm, tomto novom návrhu. Netýka sa to len ostrovov alebo vzdialených regiónov, ale napríklad v Estonsku a v ďalších eh, krajinách, kde prebieha veľmi úzka spolupráca. Eh, ak eh, sa nachádza nejaký štát na hranici s morom alebo s oceánom, tak je jasné, že námorná spolupráca je pre takýto štát veľmi dôležitá. Takže viacerí partnery a zainteresované strany vyjadrili isté pochybnosti a obavy, e, či námorná spolupráca e, je dostatočnou súčasťou cezhraničnej spolupráce, tak ako je to aktuálne nastavené. Máme tu tých slavných 25 kilometrov, e, vyvolalo to burlivé reakcie a vyzeralo to, ako by Ehm, nejaký región nemohol spolupracovať s iným regiónom bez toho, aby 50 e, populácie sa nenachádzal e, na hranici s e, ďalším štátom. Čiže išlo o tú hranicu 25 kilometrov. A práve tam potrebujeme, aby smerovali finančné prostriedky, práve tam by mala byť posilnená spolupráca. Áno, to sú možno veľmi technické otázky, za posledné dva e, mesiace sme komunikovali s e, vyše 20 zainteresovaných strán a zazneli e, nielen kritické ohlasy, ale videli sme, že je jasná vôľa napredovať správnym smerom. To je veľmi dobré. Zároveň je tu obrovská vôľa spolupracovať, pracovať spoločne. To je vec, ktorá, ktorú vnímame veľmi pozitívne. Podobne ako kolega Arimont, povedal, že e, vo viacerých e, otázkach sa zhodneme, že naše názory sú e, podobné. Súhlasím aj s tým, čo povedal pán Schneider a pani Maríny o tom, že je dôležité zachovať európsku územnú spoluprácu ako ťažiskovú os koheznej politiky. A ďalej, pokiaľ ide o ďalšie veci, ktoré by som chcela spomenúť, myslím, že je veľmi dobré, už eh, sa o tom hovorilo, ale eh, myslím si, že ak vidíme niečo pozitívne, treba to zopakovať. Eh, pokiaľ ide o európsku územnú spoluprácu, je veľmi dobré, že vidíme zjednodušenie celého postupu či už ide o regionálne menšie projekty, či už ide o spoluprácu s makroregiónmi či už ide o potrebu lepšie zadefinovať um, problematiku eh, námor, projektov v námornej oblasti. To sú všetko veci, ktoré um, sa uberajú správnym smerom a to veľmi vítame. Um, je tu ale predsa len jeden bod, o ktorom sa ešte veľa diskutuje a určite sa aj bude uh, na úrovni koter o tom diskutovať a následne sa o tom určite bude diskutovať aj na úrovni parlamentu. A to je otázka um, bodu 4 a to sú sumy, ktoré sú venované programu Interreg, hovoril o tom aj pán Arimond, a ďalej bod 5, čiže um, územná spolupráca v oblasti inovácií, to je uh, iniciatíva uprednostňovať investície, ktoré sú medziregionálne v oblasti inovácií na jednej strane musím povedať, že si myslíme, že tá iniciatíva sama o sebe je veľmi dobrá. Tak ako povedala pred chvíľou aj pani komisárka, áno, inovácie sú potrebné na úrovni regiónov, a áno, je dôležité, aby regióny medzi sebou v e, tejto oblasti spolupracovali, či už ide o um, vyvíjanie nových technológií, aby ťažili z poznatkov svojich partnerov ale na druhej strane nemôžeme sa dostať do situácie, že investície budú zamerané len na niektoré najviac konkurencieschopné regióny a na tie ostatné sa zabudne. Presne tak, ako povedal pán Van Nistelrooy. E, dnes máme pocit, ako keby voda tiekla naspäť do mora tak povediac. Čiže tie finančné prostriedky e, sa uberajú do tých regiónov, ktoré už teraz sú inovatívne a ktoré dosahujú najlepšie výsledky. Čiže treba zdôrazniť, e, že je potrebné zohľadniť nástroj, ktorý bude otvorený pre všetky európske regióny, vrátane tých, ktoré možno nie sú um, tými najväčšími lídrami v oblasti inovácií, ale ktoré predsa len majú inovatívne nápady a ktoré majú možno isté prekažky, eh, pokiaľ ide o organizáciu a podobne. Čiže myslím si, že eh, budúcnosť eh, európskej územnej spolupráce, ak chceme, aby sa zameriavala na inovácie, by sa mala zameriavať na všetky regióny aj v tomto bode 5. No a na záver ešte chcem povedať, Ehm, čo považujem za veľmi potrebné, hovorili o tom aj predrečníci, a to je to, že územná spolupráca a kohezná spolupráca je veľmi dôležitá z pohľadu konkrétnych výsledkov, ktoré prináša. A územná spolupráca je veľmi dobre známa. Program Interreg spolu s Erasmusom, s Erasmom je, sú tými najznámejšími projektmi a programami v Európe. Práve z toho treba ťažiť aj v aktuálnom politickom kontexte, ktorý v Európe máme a ktorý je pomerne komplikovaný. Panuje tu v niektorých krajinách obrovská neistota na politickej úrovni um, a práve preto by sme si mali zachovať a chrániť to, čo funguje dobre. E, spolupráca medzi regiónmi, či už ide o cezhraničnú spoluprácu alebo nie, by mala byť ešte silnejšia a e, mali by sme umožniť Európanom, aby spoločne vytvárali inovatívne projekty a aby mohli spoločne spolupracovať na ďalších inováciách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Teraz má slovo pán Buštináro, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážená pani komisárka. Dovolte mi hovoriť po rumunsky a slúbujem, že to bude krátke. Teraz čelíme dvom obmedzeniam a tie počiarkli všetci predrečníci. A ja by som rád počiarkol jednu neskutočnú vec. Hovoríme tak, jednotne a súvislo, že sa zdá, že ideológia ostala za dverami. Či patríme do tej alebo onej politickej skupiny, to nehrá teraz žiadnu rolu v snahe čo najlepšie slúžiť koheznej politike. A myslím si, že k tomu by sme si mali pogratulovať. Je dobré zahodiť niekedy ten stranický kabát. Po druhé je dôležité uvažovať strategicky a na strategickú orientáciu tak, aby nové programovacie obdobie naozaj slúžilo potrebe ekonomickej a energetického prechodu. Ekonomického a energetického prechodu. Kolega, kolega Mittelburg spomínal, že by sme mali sa orientovať na verejnosť, a mali by sme mať na pamäti aj správu od IPCC, panelu pre klimatické zmeny. Názov, ktorý som včera čítal, čo sa mi dostal do rúk, to bolo Zobuti sa idioti. A to bolo posolstvo, ktoré sa viac týkalo takých politických rozhodnutí. Ak nebudeme schopní využívať takéto investičné nástroje, ktoré sa nám núkajú v rámci koheznej politiky, v rámci Invest EU alebo akýchkoľvek iných nástrojov, tak aby sme zachovali líderskú pozíciu EÚ v, v záležitostiach, ktoré sa viažú na klimatické zmeny a zároveň aj úlohu lídra EÚ ako poskytovateľa finančnej pomoci krajinám, ktoré sa boria s mnohými obmedzeniami, tak naše prísľuby zostanú len tým prísľubmi. V Paríži po volebnej kampani 2019 ale samotné ľudstvo bude konfrontované väčšími rizikami a hrozbami, pretože výzvy, ktoré pomenúva správa IPCC, panelu pre klimatické zmeny, hovorí o roku 2050 ako to bude vyzerať pri jednostupňovom zvýšení teploty a aké obrovské katastrofy nás čakajú v prípade, že sa teplota globálna zdvihne o 2 stupne. A tie voľby, ktoré budú pred nami, sa budú blížiť veľmi rýchle. Teraz mi dovolte ku konkrétnym bodom tejto správy. Plne súhlasím s pozitívnym dopadom nášho rozhodnutia na európske voľby. Musíme uvažovať nad tým, kto budúce leto bude v parlamente. Či to budú podporovatelia Európy, alebo či to budú nepriatelia Európy každá z tých volieb priniesie úplne diametrálne odlišné výsledky a musíme sa ubezpečiť e, aj o tom, že kohezná politika bude najväčším argumentom pre v prospech Európy. Keď hovoríme o tých všeobecných veciach, tak myslím si, pani komisárka, že je dôležité, aby sme nezavádzali príliš dramatické zmeny z pohľadu existujúcej koheznej politiky, pretože na jednej strane riadiace orgány, e, miestni aktéry, regionálni aktéry alebo samozprávy už teraz dokážu a zvládajú e, riadenie týchto aspektov a budú rýchlejšie pracovať na implementácii. Akékoľvek dramatické zmeny spomalia implementáciu a budú tu účinky neskorého príjmania a komplikácie, ktoré vzniknú. No tak ako to bolo aj v prípade nariadenia v roku 2014 Druhá vec, ktorú by som rád počiarkol, akákoľvek forma podmienenosti, kondicionality, či už makroekonomická, alebo nejaká politická podmienenosť v veľmi všeobecnom ponímaní, bude škodlivá z pohľadu solidarity. Nie v budúcnosti, ale v roku 2018 a 2019 do samotných volieb a o to viac, nakoľko v viacerých členských štátoch tie myšlienky, ktoré sa týkajú viacrychlostnej Európy alebo Európy viackolajovej, to je vnímané ako riziko, ako útok na samotnú solidaritu. A tie makroekonomické kondicionality alebo tá podmienenosť je vnímaná ako spôsob, ako z tých medzier, ako instrumentalizovať tie, tie medzery, ktoré existujú medzi členskými krajinami. Je to nebezpečné z pohľadu kohézia, z pohľadu solidarity európskeho projektu. Zároveň si myslím, že musíme naďalej stáť si za tým, čo spomínali aj iní rečníci. Musíme potvrdiť princíp N plus 3, pričom vezmeme do úvahy tie medzery, a, ktoré vznikajú aj z pohľadu toho predchádzajúceho programovacieho obdobia. Je nepredstaviteľné, že k 1. januáru 2021 bude nachystaná plne implementácia. A že európske komunity, alebo teda regióny, samozprávy začnú hneď prvé, prvým dňom čerpať tie peniaze. Takto to nebude, nerobme si ilúzie. Ja si myslím, že je dôležité zachovať jedno kritérium oprávnenosti a tu odkazujem na ten kohezný fond a pracujem aj s kolegom Otolinom. Mali by sme zachovať oprávnenosť tých projektov, ktoré sa týkajú e, napríklad vozňov v železničnej doprave. Mali by sme klásť väčší dôraz na železničnú dopravu, lebo menej znečistuje, je efektívnejšia. A keď napríklad hovoríme o oprávnenosti projektov, ktoré sa týkajú oblastného vykurovania, aj tie treba zachovať. E, netreba pritom zabúdať na to, kolegyne, kolegovia, že stredná východná Európa má dlhé obdobie zimy a že je to pomerne nákladné. Stojí to naozaj veľa peňazí na to, aby sme tú vykurovaciu sezónu dokázali pokryť, a aby sme dokázali ten energetický prechod e, zabezpečiť, tak by sme sa mali opierať aj o možnosť vlastného vykurovania týchto projektov. Ak e, nakoniec budú opravnené projekty, len ktoré sa týkajú elektriny, tak nedáme šancu týmto krajinám a projektom v týchto krajinách na nejaké alternatívne spôsoby vykurovania. Možno ale napríklad využívať plyn, kúrenie plynom, môže to byť veľmi výhodné, lebo oni nemajú iné, žiadne iné zdroje, pokiaľ ide o zabezpečenie ich e, energetického prechodu. A je zbytočné im slubovať e, život po smrti, ak je to len taký, ktorý e, bude v duchu Biblie prísľub do budúcnosti nejasný. A teraz administratívne a inštitucionálne kapacity a investície do nich. Je dôležité sa o nich zmieniť aj v samotnom nariadení, pretože to je odpoveď na slabú implementáciu, nedostatočnú implementáciu a čerpanie, ktorému čelíme v mnohých, mnohých krajinách. A tri veľmi jednoduché ďalšie veci, pokiaľ ide o nástroj Connecting Europe. Pani komisárka, kohezný fond predpokladá 10 miliard e, na nástroj Connecting Facility. Je to najviac e, ovplyvnené z pohľadu toho krátenia rozpočtového. Najviac sa to dotklo práve Connecting Europe. Chcem vás poprosiť a zároveň apelovať na kolegov, zachovajme súčasné pravidlo. Počas tých ďalších troch rokov by sme v rámci národnej obálky mali zachovať tú mieru prostriedkov a potom je možné e, to presunúť e, na riadenie DNT. A ten štandard by mal byť zachovaný rovnaký bude menej opozície, budú kratšie rokovania tým pádom. A ešte jedna dôležitá vec. Je dôležité zaručiť, že pravidlo, ktorým sa riadia presuny prostriedkov, bude tak ako predtým uvedené aj v tom všeobecnom nariadení a o VRF, VFR, viacročnom finančnom rámci, že takisto to bude VRDF a v samotnom nariadení o koheznom fonde a takisto v pravidlách, ktoré sa týkajú nástroja Connecting Europe. Toto pravidlo by malo byť e, prierezové v rámci všetkých troch správ, tak aby zaručilo stabilitu. A jedna technické, jedno také technické varovanie, ak môžem, je tam e, ustanovenie, pokiaľ ide o e, nástroj Connecting Europe, dodávať zdroje, respektíve fungovať ako platforma pre vojenskú mobilitu. V poriadku, e, prostriedky pre vojenskú mobilitu budú uvoľňované e, z obranného fondu, ale potrebujeme pravidlá, aby sme dokázali zabezpečiť kompatibilitu. Pretože budú tu tri rôzne aspekty, tri rôzne filozofie. Kohezná politika, obrana a vojenská mobilita. Potreba koordinovať činnosti, vonkajšie služby pre vonkajšiu činnosť NATO a obrany s koheznou politikou. Tu bude nevyhnutnosť to koordinovať a musíme sa obezpečiť, že to bude sa diať dobrým, efektívnym spôsobom. Ďakujem pekne. Pán Sanchez Muñoz, e, ktorý je spravodajcom pre SF. Gracias. Ďakujem, pán predseda, ďakujem pani komisárka. Ja tu zastupujem spravodajkyňu stanoviska ohľadom Európskeho sociálneho fondu pani Suzany Dia. A chcel by som hovoriť o tejto téme vo svojom krátkom vystúpení. My sme diskutovali so sociálnymi organizáciami a inými inštanciami otázku Európskeho sociálneho fondu a tu mám určité otázky. My žiadame väčšie prepojenie návrhu nariadenia s cieľom hospodárskej, sociálnej územnej súdržnosti tak by Európsky sociálny fond už nebol len nástrojom e, sektorálnej európskej politiky. Taktiež odmietame rázne zlú v podstate viditeľnosť regionálnych a lokálnych subjektov, e, ktoré sú obsiahnuté v tomto návrhu. Myslím si, že by sme mali zdôrazniť dôležitosť týchto inštancií a musíme zobrať do úvahy e, ich obrovské skúsenosti. Taktiež podporujeme dostatočný rozpočet Európskeho sociálneho fondu, plus to taktiež znamená, že sa musí zaoberať novými témami, ako napríklad e, zdravotníctvo alebo e, emigrácia pardon, imigrácia a preto je zaujímavé napríklad koordinovať tento fond s Fondom pre azylové a migračné otázky. O tom taktiež hovorí, budeme hovoriť dnes povede na plenárke výboru, teda o tomto stanovisku. Je tu dobré alebo zásadné mať koordináciu týchto tém. Napríklad u nás v Andalúzii, v mojom regióne, viete, že máme um, v podstate 14 km od nás už začína Afrika, máme tam rôzne zraniteľné osoby, napríklad maloletých bez prievodu a my chceme mať dostatočné fondy, aby sme ju mohli prijať. A je treba my, my chápeme, že to je naša povinnosť a vrátane tomuto, vďaka tomuto fondu môžeme poskytovať e, e, núzovú pomoc a taktiež napríklad im poskytnúť nejaké školenie, vzdelávanie, ktoré im priniesie lepšiu budúcnosť a preto podporujem to, čo tu dnes zaznelo ohľadom regionálnej spolupráce. Myslím si, že my, v podstate naša politika je jadrom európskej architektúry. Komisárka Krecu hovorila o Erasme ako jednom z úspechov eh, unijnej eh, histórie. My tomuto veríme, určite to malo obrovský prínos a myslíme si, že regionálna spolupráca je v podstate Erasmom medzi eh, regionálnymi a eh, lokálnymi orgánmi. Taktiež sú tu otázky eh, námorných oblastí. Máme tu spoluprácu v tejto oblasti. Napríklad môj región spolupracuje s Algarve na čo týka pozemných otázok a taktiež máme externú spoluprácu s Marokom v tej námornej, v tej morskej oblasti a taktiež to samozrejme súvisí s migráciou a s ďalšími podobnými aspektami a žiada sa, alebo sa žiadalo v minulosti, aby, čo sa týka na tej námornej spolupráce, aby tam bolo pevné prepojenie. Neviem, ako to má vyzerať. My tam máme e, napríklad Gibraltársky priesmík, e, a už 25 rokov spolupracujeme a nezabúdajme, že andalúzska hranica to nie len španielská alebo andalúzska hranica, je to v podstate aj európska hranica. A na záver chcem povedať, že prepojenie Európskeho sociálneho fondu a Európskeho sociálneho piliera, toto vítam, toto je opatrenie, ktoré povedie k menej nerovným spoločnostiam, a tým v podstate môžeme investovať do ľudí, na ktorých mala najväčší dopad kríza. A toto k prispeje k lepšiemu vnímaniu, pozitívnejšiemu vnímaniu občanov európskeho projektu. My už pomaly vychádzame z krízy, dostávame sa z nej, ale tá kríza neskončí, dokiaľ sa z nej dostanú úplne všetci. Nemusíme nikoho, nemôžeme nikoho ponechať e, pozadu. Toto je prioritná úloha, pretože toto je e, v podstate podklad nie len pre európsku prítomnosť, ale aj európsku budúcnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Maletič. Poprosím vás, aby ste boli stručná, pretože sa snažíme dať istý priestor pani komisárke Kretu, aby odpovedala na otázky. Ďakujem veľmi pekne. Je mi potešením komunikovať s výborom regionov na túto dôležitú tému. Som veľmi rada, že sme tu všetci ako zástancovia, podporovateľia koheznej politiky, takže bojujeme spoločne za silnú koheznú politiku a myslím, že by sme naozaj teraz mali bojovať na základe toho, čo máme ako návrh od komisie, je naozaj otázne, či kohezná politika zostane silnou alebo nie. Pretože, e, poprvé, a mnohí to už spomenuli, sú tu tie výrazné krátenia v koheznej politike v rámci návrhu v viacročnom finančnom rámci, ale aj e, to posolstvo, ktoré e, pramení z VFR, je dosť pochybné. 10 krátime koheznú politiku a, a niektoré e, programy no, za udržanie konkurencieschopnosti navýšime 50 Každopádne my e, dávame väčší priestor tým lepšie fungujúcim regiónom a menej možností tým regiónom, ktoré už teraz dobre nefungujú, nefungujú. To nemôže byť to naše posolstvo. Európsky parlament sa postaví proti tomu a definitívne pripravíme iné čísla, iný návrh. Ďalšia vec, ktorá bola spomenutá niektorými kolegyňami, kolegami a aj pánom Boštinárom, súvisí s fondom, kohezným fondom. Ak ho budeme krátiť o 46%, čo to znamená? Potrebujeme taký nástroj, ak budeme mať len polovicu prostriedkov? Aký je potom náš úmysel, aký je náš cieľ? To vyzerá, ako keby sme už vôbec nechceli kohezný fond, aby bol prítomný v koheznej politike. A pritom je to jeden z najdôležitejších nástrojov. Je teda naozaj veľmi otázne, čo tým chceme dosiahnuť. A nad rámec všetkých týchto krátení umožňujeme ľahký prenos e, prostriedkov z kohezného fondu na iné nástroje. Prečo to nie je opačne? Prečo nenavýšime koheznú politiku, prostriedky koheznej politike cez iné nástroje, ale vždy sa kráti e, v koheznej politike a presúva sa to do iných nástrojov, pretože teraz e, momentálne dokážu členské štáty rozhodnúť o príspevkoch až na úroveň 5 v rámci nového nástroja InvestEU, ktorý sa jednoducho implementuje, takže budú motivovaní dať e, tých 5 do nového nástroja InvestEU. Prečo to nie je opačne? Čiže to je naozaj veľmi pochybné a takisto ten presun alebo prevod 10 miliard eur e, do nástroja Invest, e, Connecting Europe z kohezného fondu, ktorý už aj tak bol navýšený, to naozaj e, spochybňuje budúcnosť koheznej politiky. A takisto sa musím zmieniť o tej makroekonomickej podmienenosti, ktorá je tam. A skutočnosť, že v návrhu VFR máme nový program podpory reforiem. A ten rozpočet na program podpory reforiem je na úrovni 25 miliard eur. Zároveň v nariadení máme, teda v návrhu komisie, požiadavku na členské štáty, aby využívali prostriedky koheznej politiky na podporu reforiem. Prečo? Pretože je tam nový obálok, 20, nová obálka 25 miliard pre reformy a teraz máme, sme žiadani, aby sme znova navýšili z koheznej politiky tie prostriedky na reformy. Prečo to nie opačne? Áno, to treba odmietnúť. Chcem len povedať, že ten návrh komisie nepodporuje samotnú koheznú politiku. On ju kráti a mnohých ohľadoch pozastavuje. S tým nemôžeme súhlasiť. A jedna ešte poznámka v rámci nového nariadenia. Je naozaj toľko veľa podmienenosti, že to neakceptovateľné toľko kondicionality. Poprvé, v súčasnom nariadení začíname pre súčasné obdobie zavádzať tie makroekonomické kondicionality a ex ante, teda podmienenosť. E, nad rámec toho v novom nariadení e, máme zlepšené zlepšenie tie ex ante podmienenosti, čo je podmienka, ktorá to uľahčuje, ulepšuje, ale potom je tam ešte podmienenosť E, porušovanie a potom je tam právny štát a udržiavanie e, princípov právneho štátu. Opäť e, robíme všetko preto, aby sme robili koheznú politiku komplikovanejšou, aby sme blokovali prostriedky z kohezného fondu pre konečných užívateľov, malé stredné podniky, mimovládne organizácie pre mladých, pretože z dôvodu nejakej zlej správy alebo riadenie na úrovni centrálnej. A to naozaj nie je dobré posolstvo. Ďakujem. A teraz e, posledný za výbor regionov, pán Belovanda, koordinátor za EKR. Dámy a páni, ďakujem pekne, pokúsim sa stručne. E, pán Pavel Branda, mnohé veci s tými sa stotožňujem a teraz otázka spolupráce, to som sa zaoberal viacero teda posledných rokov a takisto som v asociácii e, susedených regiónov. Pokiaľ ide rozpočet na cezhraničnú spoluprácu, boli sme účastní diskusii o budúcom rozpočte EÚ a vždy sme spomínali zásadu pridanej hodnoty EÚ, ktorá bola ako vodiaci princíp a neviem si predstaviť lepší príklad, ako je cezhraničná spolupráca. Takisto bola konferencia tu v marci ETC e po roku 2020. Viete, pani Mihajlova, zúčastnili ste sa a bol tam dosiahnutý konsenzus, že tá spolupráca by mala byť podporená a zvýšená. Bohužiaľ, návrhy to nereflektujú a myslím si, že tie úspory nie sú na správnom mieste. Hovoríme o navýšení 6,5 e, miliardy, pokiaľ ide o vojenskú mobilitu. To je viac ako celá cezhraničná spolupráca, ktorá ovplyvňuje životy tretiny občanov v hraničných oblastiach. V Môžeme si preto klásť otázku, či peniaze vynakladáme účinne, ale cezhraničná spolupráca nie je len o peniazoch. Potrebujeme aj životné prostredie, preto chcem pogratulovať komisiu, komisii k tomu cross-border review prekonávaniu prekážok, aj k tomu odvážnemu návrhu, pokiaľ ide o mechanizmus cezhraničnej spolupráce. E, je dobré, že sa nepozrieme na Interreg, ale ideme aj nad rámec e, Interregu. Druhá vec, hovoríme o tvorbe dôvery a o tom, že občanov dáme bližšie k Európe cez koheznú politiku. Dám jeden príklad. V rámci česko-polského programu ja žijem na česko-polsko-nemeckej hranici, teda hraničnej, pohraničnej oblasti 400 tisíc e, participantov e, v rámci projektov Interregu. 300 tisíc z nich e, sa zúčastňuje v malých projektoch, projektoch malého charakteru. Takže myslím, že sme boli veľmi úspešní a spolu ako tri inštitúcie sme zakotvili ten malý projektový fond v rámci nariadenia ETC. Komisia zrýchla tie návrhy, môžeme hovoriť o podrobnostiach a budeme to môcť predložiť aj na výbor REGI, ale bol to taký prvý pokus a spravili sme veľký krok smerom k tomu, aby kohezná politika osobitne cezhraničná spolupráca bola posunutá na úroveň občanov. A tretia vec, e, zjednodušenie. Tu je veľký problém z našej strany z pohľadu množstva kontrol a takisto miery neistoty. Budem sa len sústrediť na tému cezhraničnej spolupráce. Komisia navrhuje, že pokiaľ ide o tie malé projekty do 100 tisíc eur, by mali byť zjednodušené nákladové možnosti povinné Myslím, že to je v poriadku, ale to sa týka toho programu. Čiže ak ja som ten príjemca, tak ja používam tie paušály alebo jednotkové náklady, ale nakoľko mám isté spolufinancovanie z obecného rozpočtu alebo štátneho rozpočtu, môže prísť e, národná kontrola a vyžiadať si odo mňa každú faktúru za každý cent. Tak či musím spraviť e, tú prácu. Musia sa nejak dohodnúť, teda EÚ a členské štáty, e, možno vo forme nejakej dohody, že projekty EÚ ktoré financované z EU a tie projekty, a teda, kde sú, platia zjednodušené nákladové princípy, že to by malo mať prednosť, tak aby sa to ľahšie administratívne zvládalo. Len tak sa to dá dobre spraviť. Ďakujem. A posledný v mene Regi, pán Žulon. Poprosím vás, aby ste boli struční, aby ste dali priestor pani komisárke na odpoveď. Áno, ďakujem veľmi pekne za slovo, len stručne. No, na úvod musím povedať, že nás čaká ešte pomerne veľký kus práce na návrhu, tak ako to tu už dnes zaznelo. Treba povedať, že e, za pár mesiacov možno e, nebudeme mať koheznú politiku, ktorá bude pozitívna pre všetky regióny v Európskej únii. E, máme na stole viacero návrhov, porovnávame tu čísla a sumy s predchádzajúcim obdobím, to je normálne. A myslím si, že zabudáme na to, že veci sa musia zmeniť a logika koheznej politiky sa e, mení, vyvíja sa, mnohé prúky, e, mnohé skutočnosti v rámci Európy sa menia, a treba sa tomu prispôsobiť. E, pokiaľ ide o tú siedmu koheznú správu, ktorú komisia vydala, a kde sa uvádza viacero zaujímavých bodov, predovšetkým sa tu hovorí o tejto evolúcii, o tomto vývoji, Máme tu obdobie rastu, to je pre niektorých veľmi dôležité, ale potom tu máme aj regióny, e, tak ako to tu už zaznelo, e, ktoré boli veľmi ťažko zasiahnuté krízou a ešte stále sa z nej nedostali, čiže treba to vnímať aj v tomto svetle. Niektoré e, regióny Ehm, sú prechodné, iné ehm, sú rozvinutejšie a máme tu riziko, že sa nám tu vytvorí, obro, vytvoria obrovské rozdiely medzi jednotlivými regiónmi, ak ehm, nad situáciou nebudeme dohliadať. Máme tu regióny, ktoré nezažili v podstate nikdy rast, takže by bolo dobré, aby sme pomohli aj tým regiónom, ktoré sú prechodné. To je dobrý nápad, dobrá myšlienka a treba na to nadviazať, tak ako to bolo aj v minulosti. A um, súhlasím aj s tým, čo povedali kolegovia z výboru regiónov, aj spolufinancovanie by sa malo posilniť, tak aby bolo spravodlivejšie. No a ešte na záver chcem povedať, že ehm, zmeny, ktoré v Európskej únii prebiehajú, e, sa týkajú aj Brexitu. Máme tu niektoré regióny, ktoré budú veľmi silno zasiahnuté e, a zrejme aj negatívne zasiahnuté e, touto zmenou, ehm, či už z pohľadu spolupráce alebo mm, výmeny mm, po obchodnej stránke, výmena tovaru, výmena služieb a tak ďalej, ale aj výmena znalostí. Takže myslím si, že by bolo dobré aj na toto pamätať, e, či už vytvoriť e, nejaký konkrétny fond alebo nástroj, ktorý bude slúžiť na to, aby sa príslušné regióny pripravili a aby regióny um, potom nemuseli čeliť negatívnym dôsledkom tejto zmeny. Takže myslím, že aj na to by bolo treba pamätať. Ďakujem. Uh, Pani komisárka, teraz zostávate slovo vy, aby ste sa pokusili zodpovedať tieto otázky. A vždy sa nám stáva, že máme dojem, že nemáme dosť času na naše schôdze. Ďakujem. Je to pre mňa skutočne potešenie. Dnes tu prebehla zaujímavá diskusia. Samozrejme, čo týka niektorých vecí, tak sa nezhodneme, ale mm, myslím si, že sa dnes opäť potvrdilo, že rovnako chápeme budúcnosť najdôležitejšej investičnej politiky, tak aby to bolo prínosné pre našich občanov. Ďakujeme pánu Boštináru, ktorý je mojim krajanom, za to, čo povedal. Takže začnem s jeho komentárom. Pre mňa eh, táto politika nie je politicky zafarbená. Je treba sa zbaviť možno nejakých predsudkov a bráni tento najdôležitejší nástroj, ktorý je v podstate investičnou politikou pre všetky regióny. Zhodneme sa všetci na dôležitosti politiky súdržnosti a na tom, že je dôležité sa koordinovať v Európe na národnej, regionálnej, miestnej úrovni. A som veľmi rada, že som tu nie len s váženými poslancami Európskeho parlamentu, s ktorými sa stretávam dosť často, ale aj som rada, že sú to členovia výboru regiónov, pretože obe vaše inštitúcie sú v jadre spojenia s občanmi, zástupcovia miestných orgánov a taktiež voličov v Európskom parlamente. Všeobecne k legislatívnemu balíčku. Viete, že sme v maji predložili návrh. Ja som si samozrejme vypočula riadne všetky vaše návrhy, nápady, myšlienky, pripomienky. Čakáme teraz, kým vy sami, Európsky parlament, aj rada, vypracujete stanovisko, aby sa rokovanie mohli začať čo najskôr. Moja predstava je taká, že ja vás vyzvem k tomu, aby ste boli ešte ambicioznejší, aby sme čoskoro mali konkrétny plán. Je to veľmi dôležité a nesmie dochádzať k časovým sklzom, pokiaľ chceme skutočne načas implementovať nový program, tak musíme začať na neskôr v decembri s trialógom ako som povedala, dúfam, že v marci v priebehu rumunského predsedníctva už bude mať aj dohodu. Všetci sme všetci poslanci Európskeho parlamentu, nezávisle od konkrétnych skúseností, a je jasné, že nový parlament neskočí rovnými nohami do rokovaní od viacročného finančného rámca. To viete. Takže toto obdobie bude kľúčové pre členské štáty a pre regióny a zastupcovia na rade. S tými budem hovoriť. Ty by si mali uvedomovať, že pokiaľ budú tento návrh zdržiavať, aby prišiel až po európskych voľbách, tak tým spôsobia škodu, pretože, ako som povedala, nevieme, ako bude vyzerať zloženie nového Európskeho parlamentu. Určite bude nejakú dobu trvať, kým sa trochu zorganizujú, takže sa to zase posunie aspoň o pol roka. A tento, týchto 6 mesiacov potom spôsobí to, že sa európske peniaze nevynaložia spôsobom, akým by sa mali. Takže rovnako ako ja, ste si vedomi toho, všetky, že všetky finančné aspekty návrhu je treba odsúhlasiť na úrovni premiérov, eh, hlav štátov a šéfov vlád, ktorí zastupujú členské štáty na rade, ale všetky tieto nariadenia sú teraz vo vašich rukách. Mnohí z vás ste detailne sa vyjadrovali k týmto témam. Napríklad pán Schneider hovoril o ukazovateľoch o západnom východnom Nemecku. Tam ukazovateľ je ukazovateľ rovnaký HDP per capita. No a tým pádom je jasné, že čím ste bohatší, tým menej peniazy dostanete. Ale ako sa tie peniaze vynaložia, tak to závisí od miestnych a regionálnych programov. Takže treba tieto programy začať už tvoriť v tomto období. A ja si skutočne myslím, že všetci sa musíme vrátiť do našich krajín, pohovoriť tam s regiónmi, aj s národnými vládami, tak aby sme začali plánovacie obdobie včas, taktiež e, plánovať ďalšie plánovacie obdobie. Taktiež som hovorila o strategickom sa medzi komisiou, výborom regionov a Európskym parlamentom a s radou. Ďalej tu máme ďalšie návrhy, ako napríklad N plus 2, toto je vo vašich rukách. My už sme náš návrh z N plus 2 predložili, vysvetlili sme to tam, ale samozrejme je to teraz v rukách Európskeho parlamentu. A ja si myslím, že to, čo hovorila Konstance Krell, je veľmi dôležité, pretože toto nie je nejaká bežná vec. Máme tu veľkú zodpovednosť za nadchádzajúce generácie. Musíme sa priblížiť občanom, musíme byť schopní znovu získať dôveru, zastaviť vlnu euroskepticizmu. Je to veľmi dôležitá investícia a my zatiaľ toto nesme schopní riadne ukázať. Taktiež je treba, aby sa snažili všetci, aby tá snaha bola vzájomná, pretože krajiny, ktoré som niektoré osobne navštívila, tak vidím, že niekedy európske fondy sa tam vôbec nespomínajú. Mm. Možno len pri inaugurácii projektu. Je treba, aby sa s týmto skončilo všetko to, čo prichádza z Bruselu, všetky projekty, ktoré sú financované európskymi peniazmi, je treba o tom hovoriť. Toto je na úrovni starostov, regiónov, ale bohužiaľ taktiež na úrovni európskych ministrov, ktorí teraz chodia na Európsku radu a, a hovoria áno v poriadku. A potom idú domov, idú na inauguráciu a nespomenú tam, že 25 toho projektu bolo financovaného z európskej solidarity. Ďalej, program Interreg, cezhraničná spolupráca, to je pre mňa veľmi dôležité. Viete dobre, že sme vydali komunike a teraz sa snažíme ho pretaviť do reality. Pracujeme na usmerneniach, aby sme členským štátom pomohli napríklad v rámci cezhraničnej spolupráce na dobrovoľnej báze. tak aby to bolo prospešné pre všetky strany. Ako som povedala, cezhraničná spolupráca je pre mňa veľmi dôležitá. Niekedy sa berie ako samozrejmosť a nejde tu len o hospodársky rast. Taktiež sa dajú v podstate vyliečiť niektoré zóny. Vy ste hovorili o Slovensku, o Českej republike, ale máme tu aj napríklad spoluprácu e, Bratislavy a Niederösterreich ďalej. V minulosti tam mnohí ľudia zomierali a teraz žijú spoločne, chodia spolu na univerzity, Takže skutočne to veľmi emotívne. Máme to aj v iných regiónoch. A uvidíme, mm, nakoľko Spojené kráľovstvo bude ochotné prispieť do mierového projektu. Tento projekt prináša ukludnenie do veľmi turbulentných e, regiónov. A som rada, že to vyzerá tak, že tento projekt Peace Plus po roku 2020, že britská vláda bude ochotná ho podporiť. Toto má samozrejme dopad na nás, na všetkých. Hovorím o Brexite, pretože ne, Spojené kráľovstvo bolo druhým najväčším čistým prispievateľom. Ale dokončíme to, čo sme začali. Máme Michela Barniera, ktorý je hlavným negociátorom. V minulosti bol taktiež komisárom pre regionálnu politiku. On vie, nakoľko sú dôležité e, v tieto finančné vysporiadania a máme tu aj záväzko strany Spojeného kráľovstva voči všetkým členským štátom, ktoré musia dodržať, pretože si ich odsúhlasili, keď sa hlasovalo. Takže naďalej, samozrejme aj oni boli poberateľmi týchto príspevkov. Metro v Glasgowe, E, univerzity a tak ďalej. Ako povedala pani predsednička, nemáme veľa času. Ja by som vám chcela povedať, že v priebehu Európskeho týždňa miest a regiónov máme skvelú príležitosť hovoriť s vedúcimi osobami v regiónoch Máme tam taktiež veľa novinárov, veľa rôznych návštevníkov, hovoríme tam o súdrž- politike súdržnosti, môžeme di- o nej diskutovať aj s týmito ľuďmi. No a Európsky týždeň regionov je najmladší než kedy bol, pretože všade tam sú mladí ľudia na obrazovkách, na konferenciách, pretože v podstate ide o ich budúcnosť. A ja som veľmi rada, že sa nám podarilo do toho zapojiť toľkých mladých ľudí. Ja som včera diskutovala s predsedom Junckerom a s pár mladými ľuďmi z Chorvátska, ktorí teraz pracujú v Spojenom kráľovstve. Ďalej sme hovorili s mladými ľuďmi z Nemecka. Niektorí z nich, ako som povedala, veľmi oceňujú Erasmus, Interreg a tak ďalej. Cezhraničné projekty sú veľmi pozitívne a je treba to povedať polopate. Všetko je to vďaka Európskej rodine, vďaka Európskej únii, aby si to všetci boli vedomi. Čo sa týka ďalších technickejších aspektov. Možno to môžeme hovoriť na budúce. Čo sa týka zjednodušenia, tak tam ide aj o zjednodušený audit, o zjednodušené náklady. Je treba dôverovať národným auditorom, pretože ako som povedala na úvod, je mi jasné, že príjemcovia sa chcú sústreďovať skôr na implementáciu, než na nejaké kontroly, kontroly a procedúry. Takže ďakujem, bolo mi potešením. Dúfam, že sa čoskoro zase stretneme. Ale dúfam, že odideme z tejto miestnosti s tým, že sa, sme odhodlaní sa snažiť, čo sa týka trialógu, a súvisiacich aspektov. Ďakujem pani predsednička, pán predseda. Ďakujem pani komisárka. Ďakujem pani Mihajlova. Už nemáme čas tu prednášať nejaké závery, lebo musíme o 3 minúty končiť, takže chcem poďakovať len všetkým účastníkom. Som veľmi rád, že Výbor regionov a Európsky parlament zdieľajú podobné názory. Určite, vy ste hovorili o trialógoch. My by sme mohli byť pozorovateľom. Samozrejme, nemôžeme sa zúčastniť plne, ale možno by sme mohli byť pozorovateľmi a potom reagovať. Takže prijali by ste nás možno aj um, na trialógy. Uvidíme do budúcnosti. Dobre, je dobre takto spolu diskutovať. Dúfam, že diskusie budú úspešné predovšetkým pre naše regióny a našich občanov. Ďakujem. Ďakujem aj ja. Dovolte mi, aby som podporila všetkých účastníkov diskusie. Je jasné, že máme spoločnú víziu do budúcnosti, čo sa týka politiky súdržnosti, chápeme jej význam, chápeme našu zodpovednosť a chápeme, že je dôležité európskym občanom prinášať naše výsledky čo najskôr. Musíme byť občanom čo najbližšie. Toto je posolstvo našej dnešnej schôdze. Ďakujem všetkým a dúfam, že čoskoro bude mať príležitosť opäť diskutovať. A ešte dve technické veci. Výbor regí bude pokračovať 1.45 hlasovaním. Takže prosím, buďte tu v miestnosti. A teraz ja, pani Oswald, pán, pardon, pán Oswald a pani Krell pôjdeme pred miestnosť a informujeme médiá o výsledku dnešnej schôdze. Ďakujem. Takže 1.45 výbor Regitu.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

I say welcome to all the members of Regi Committee. Chcela by som privítať všetkých členov výboru REGI. Ďakujem, že ste prišli na čas. Prejdeme na hlasovanie. Viete, že pôvodne sme upravili program práve preto, že viacerí členovia e, majú rôzne iné aktivity na programe vzhľadom na to, že prebieha týždeň regiónov a práve preto sme sa rozhodli spojiť spoločné stretnutie s komisiou KOTER s hlasovaním. Takže ďakujem, že ste prišli a môžeme teda prejsť k hlasovaniu. Najprv budeme hlasovať o návrhu úpravy spoločných ustanovení, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o jednotlivých fondoch. Ako viete, tak o tomto návrhu sme 20. júna veľmi živo diskutovali Máme tu dvoch spoluspravodajcov, pani Krell a pána Fan Nistelroja, ktorí sa rozhodli um, odmietnúť celý návrh. Zo šiestich výborov, 5 uh, výborov tiež súhlasí s odmietnutím celého návrhu. Máme preto len 5 pozmeňovacích návrhov, o ktorých budeme hlasovať. A chcela by som teda objasniť um, procedurálnu pripomienku, ak, podporiť, ak chcete podporiť um, odmietnutie návrhu, musíte odmietnúť všetky pozmenujúce návrhy. Ak chcete podporiť návrh komisie, musíte zahlasovať e, kladne aspoň za jeden pozmeňovací návrh. Teraz dáme slovo spoluspravodajcom, pán Fan Áno, je to presne tak, ako ste povedali. je to trošku taký historický moment, pretože je to poprvý raz, čo e, výbor REGI odmieta um, navrhovaný postup komisie. Um, je to poprvýkrát, čo sa to stalo, aspoň ja si na nič také nespomínam a je to preto, pretože komisia zašla jednoducho priďaleko. E, v minulosti e, sme tieto návrhy podporili, ale teraz sa mnohí vyjadrili v tom duchu, že návrh komisie zachádza priďaleko a e, príliš negatívne zasahuje do týchto jednotlivých fondov, čiže ide o prvý e, jasný, jednoznačný e, odpor zo strany výboru REGI. Takže uvidíme, ako dopadne hlasovanie. Ďakujem veľmi pekne. Ak už nikto nechce nič k tomu povedať, tak prejdeme rovno k hlasovaniu. Takže hlasujeme o navrhovaných pozmenujúcich návrhoch. Pozmenujúci návrh 1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Je to zamietnuté. Pozmenujúci návrh 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Odmietnuté. Pozmenujúci návrh MV1, kto je za? Proti? Zdržali sa? Odmietnuté. Pozmenujúci návrh 3, kto je za? Proti? Zdržali sa? Odmietnutý. Pozmenujúci návrh 4, kto je za? Proti? Zdržali sa? Odmietnuté. A teraz Prechádzame na záverečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. And the vote is closed. Končím hlasovanie. Návrh komisie je odmietnutý. Vidíme výsledky. Ďakujem veľmi pekne za zahlasovanie. Ďalšie hlasovanie sa týka nášho stanoviska, ktoré pripravil pán Vogen. Ide o predbežnú správu o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 až 2027, pozícia parlamentu so zreteľom na dohodu. Pán Vogen, chcete niečo k tomu povedať? Nech sa páči. Áno, len veľmi stručne. My vypracúvame stanoviska, niektoré sú dôležitejšie ako iné a myslím si, že toto je jedno z najdôležitejších stanovisk eh, tohto výboru, pretože eh, máme prostredníctvom neho možnosť ovplyvniť eh, VFR. Viem, že výbor pre rozpočet predovšetkým zhliada k tomuto výboru, aby sme vypracovali stanovisko a zareagovali na navrhované VFR. Diskutovali sme aj s tieňovými spravodajcami a ďalšími kolegami a na základe týchto diskusí sme vypracovali niektoré kompromisné návrhy. Takže kolegovia, ak, ste ak nie ste spokojní s obsahom celej správy a kompromisnými návrhmi, prosím zahlasujte za toto stanovisko. Myslím, že by bolo skutočne polutovania hodné, keby sme toto stanovisko nemohli poslať výboru pre rozpočet. Viem, že sú tam ešte nedostatky, nie všetci budú spokojní, ale prosím, zahlasujte pozitívne za túto správu. Ďakujeme mm. veľmi pekne. Takže poďme hlasovať. Začneme s kompromisom 2. Kompromis 2, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Kompromis 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Pozmeňujúci návrh 14. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Poďme si to skontrolovať. Takže elektronické hlasovanie pozmenujúci pozmeňujúci návrh 14. And the vote is closed. Končím hlasovanie. A je to prijaté. Pozrieme si výsledky. Také, takýto je výsledok. 17 za 14 proti. Teraz prechádzame na pozmenujúci návrh 16. Kto je za? proti, zdržali sa, odmietnutý. Ďalej 17, kto je za, proti, zdržali sa, odmietnuté. Ďalej 18, za, proti, zdržali sa, Myslím, že je to prijaté, ale skontrolujme si to. Takže pozmenujúci návrh 18. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to odmietnuté. 17 proti 13 za. Ďalej pozmenujúci návrh 18, 19, pardon, kto je za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Pozmenujúci návrh 20 za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Kompromis 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmenujúci návrh 25, kto je za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Pozmenujúci návrh 26, to je to isté, ospravedlňujem sa, takže odmietnutý pozmenujúci návrh 28, kto je za, proti, zdržali sa, odmietnutý. Pozmenujúci návrh 27, nie, ospravedlňujem sa, pozmenujúci návrh 27, za, proti, zdržali sa, prijatý, 29, kto je za, proti, zdržali sa, Myslím, že je to prijaté. Ospravedlňujem sa. Pozmeňujúci návrh 30. Za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 5. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 40, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté, ale skontrolujme si to. Pozmeňujúci návrh 40. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to odmietnuté. Kompromis 7. Kto je za? Proti? zdržali sa prijatý. Pozmenujúci návrh 52. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. Chcete si to preveriť? Dobre, takže preveríme si pozmenujúci návrh 52. Končím hlasovanie. Odmietnutý. Pozmenujúci návrh 62. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to odmietnuté. Chcete si to preveriť? Dobre. Takže 62. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Ospravňujem sa, to bola chyba z mojej strany. Pozmeňujúci návrh 53 za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 57 um, ehm, to padá, pretože 53 bola schválená. Takže 58. Takže 58 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Ďalej kompromis 8. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmenujúci návrh 63, kto je za? Proti? Zdržali sa. Myslím, že je to prijaté. Ďalej 64. Ten bol stiahnutý spoločne s 65, pretože sú rovnaké. Takže 66. Hlasujeme o 66. Ospravedlňujem sa. Takže 64. Tá bola stiahnutá, ale 65 nie. Takže musíme zahlasovať o 65. Takže kto je za, proti, zdržali sa odmietnuté. Ďalej 66, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. 67, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. Chcete si to preveriť? 67. Dobre, takže otváram hlasovanie. Pozmenujte návrh 67. Končím hlasovanie. A je to odmietnuté. 69, 68 a 69 sú rovnaké, kto je za. O tých sa nehlasuje, lebo sme schválili predchádzajúce, takže to padá. Takže ideme na pozmeňujúci návrh 70, kto je za, proti zdržali sa, odmietnuté. Úvodné ustanovenia kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmenujúci návrh 3, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Chcete si to preveriť? Pozmenujúci návrh 3, elektronické hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. A je to odmietnuté. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za, proti, zdržali sa, prijatý. Pozmeňujúci návrh 5, kto je za, proti, zdržali sa. To si preverme. Pozmeňujúci návrh 5, elektronické hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Pozmeňujúci návrh 6. Ten padá. Takže pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Myslím, že je to odmietnuté, ale skontrolujme si to. Takže pozmenujúci návrh 7, elektronické hlasovanie, nech sa páči. Končím hlasovanie. Odmietnutý. Pozmenujúci návrh 8. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Myslím, že je to odmietnuté. Takže teraz môžeme um, prejsť na konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Takže prijali sme návrh stanoviska. Takže toľko k hlasovaniu. Ďakujem veľmi pekne. Na teraz ukončujem schôdzu a uvidíme sa o tretej. Ďakujem.